Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno, kolegovia. Srdečne vás vítam na schôdzi výboru AFET. Dúfam, že ste včera absolvovali produktívnu schôdzu výboru. Niektorí z nemeckých kolegov sú dosť zanepráznení z, z ja, očividných dôvodov. Vyzerá to totiž, že nebudeme letieť na Jamajku. Už je to teda takmer isté. Prechádzame k bodu 7, elektronické hlasovanie. Odporúčanie Rade komisii a ESVČ vo veci Hongkongu 20 rokov po odovzdaní. Spravodajca Alan Smith je prítomný. Chce sa uvetlovať, ale veľmi stručne ďakujem. Chcel by som sa poďakovať kolegom. A čo sa týka vašho vyjadrenia, pán predseda, um, že nemeckí kolegovia sú zneprázdnení, mohli by to byť britskí. E, chcem sa poďakovať teda kolegom za užitočnú spoluprácu. Myslím, že je to pre parlament veľká príležitosť e, vyhodnotiť situáciu v Hongkongu, venovať pozornosť situácii v Hongkongu aj v Číne. E, politika EÚ v zahrňa prístup jednej Číny. Podarilo sa nám to zohľadniť aj v tomto prípade. Trošku sme to upravili k prístupu jedného parlamentu, teda vystupovali sme veľmi jednotne. Chcem sa poďakovať pracovníkom výboru zo sekretariátu, tiež pracovníkom našej politickej skupiny a ostatných politických skupín a tieňovým spravodajcom. Som rád, že sa dostávame k hlasovaniu. Veľmi rád si vypočujem vyjadrenia kolegov, ale myslím, že nie je potrebné nejako rozvádzať diskusii túto tému. Ďakujeme. Alin Smith. Už nikto viac sa nehlási o slovo. GUE žiada o menovité hlasovanie v návrhoch 47 a 98. Dobre, je to hlasovacom zozname, môžeme preto pristúpiť k hlasovaniu. Oh yeah. Okay. So we begin. Compromise 3 in favor. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Then we go to 44 in favor. 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 47. Menovité hlasovanie na požiadanie GUE. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 22 za, 22 proti. 48 za, proti. Zdržali sa. Overíme si 48. Dobré ráno, Jolajnen. Koniec hlasovania. 25 za, 25 proti, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52. Kto je za? Proti, zdržali sa. Overíme si 52. Myslím, že to bolo zamietnuté. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej 53. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 26 proti 18. Kompromis 6 za. Proti zdržali sa. Prijaté. 57 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 61 za, proti, zdržali sa, Overíme si 61. Otváram hlasovanie. Počkáme na Michel. Koniec hlasovania. Zamietnuté 26 k 19. 62 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 64. Hlasovanie po častiach na požiadanie spravodajcu. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť za? Proti? zdržali sa zamietnuté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 70 za, proti, zdržali sa prijaté. 71 za, proti, zdržali sa prijaté. 72 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa. Overíme sa 73. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 23 k 22. Prijaté. 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Osemdesiat štyri, pán Lajnina Picula, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Osemdesiat päť za, proti, zdržali sa prijaté 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si dobre. 87 overujeme. Konec hlasovania. 24 k 21 hlasom. Takže 87 bola prijatá, ďalej 88. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. 88. Konec hlasovania. Zamietnuté 24 23. 89 za. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijaté. 93 za, proti zdržali sa prijaté. 94 za, proti zdržali sa prijaté. 95 za, proti zdržali sa. Overíme sa 95. -ku. Konec hlasovania. Zamietnuté. 96 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si 96 tiež. Otváram hlasovanie. Štyridsaťdeväť je nás, ktorí hlasujeme. Koniec hlasovania. 19, 29. To bola 96. A teraz 97 za. Proti zdržali sa prijaté 98. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 100 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 101 za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie A, návrh 2, kto je za? Proti, zdržali sa zamietnuté. 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa zamietnuté. štvorka. Vraciame sa späť, takže štvorka, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa. Overíme si šestku, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania, zamietnuté. 7 za, proti, zdržali sa, prijaté 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 9 za, proti, zdržali sa. Overíme si deviatku, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania.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 proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej. 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 32 za, proti, zdržali sa, prijaté. 33 za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa. Overíme si 35. -ku. Otváram hlasovanie. Jeden chýba. Koniec hlasovania. Prijaté. deviatka za, proti, zdržali sa. Prijaté. Overíme si 39, ak to želáte. Otvorím hlasovanie, už aj koniec hlasovania zavietnuté. 36 za, proti zdržali sa mm, prijaté 37 za, proti zdržali sa prijaté 38 za, proti zdržali sa prijaté 40 za, proti zdržali sa prijat, zamietnuté. Takže e, pozmeňujúca vrch 1 za, proti zdržali sa schválené. A teraz Elektronické hlasovanie, takže text po zmenách. Uzatváram. Bolo to schválené 45 za, 5 proti. Gratulujem spravodajcovi. Teraz prichádzame k bodu 8. Ženy, rodová rovnosť a klimatická spravodlivosť. Good question. Is the rapporteur present? Je tu spravodajca, pán Panzeri. A tam ste. Takže bola tu otázka od kolegu Michaela Gajlara. Čo je to klimatická spravodlivosť? Môžete nám to prosím vysvetliť predtým, než budeme pokračovať? Vysvetľujem to Galerovi asi desiatý krát a stále to nechápeno. nie je to moja chyba. OK, Michael, bist du mit der Antwort? Dobre, Michael, súhlasíš s takouto odpovedou? Mm-hmm. Takže prechádzame k hlasovaniu. Antonio Panzeri, nechcete povedať nič? Dobre, takže prechádzame ku kompromisu 1 za, proti, zdržali sa schválené. Pozme sa 34 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 37 za, proti, zdržali sa, schválený. 48 za, proti, 38, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci 45 za, proti zdržali sa schválený. Kompromis 4. Takže aký je problém? Takže prejdeme ku kompromisu 4 za, proti zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 53 za, proti zdržali sa, zamieta sa. 55 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 56 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 57 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Plus 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Poďme sa na vrch 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 70 za, proti, zdržali sa. Overíme 70. -ku. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 63 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 66 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 68 za, proti, zdržali sa, schválne, 69 za, proti, zdržali sa. Overíme, 69. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválený. citácie. Pozme sa vrch 1, to je za, to je proti, kto sa zdržal schválený, 2 za, proti, zdržali sa schválený, 3 za, proti, zdržali sa schválený, 4 za, proti, zdržali sa schválený, 5 za, proti, zdržali sa schválený, 6 za, proti sa, proti zdržali sa schválený, 7 za, proti, zdržali sa schválený, 8 za, proti, zdržali sa schválený, 9 za, proti, zdržali sa schválený. Teraz elektronické hlasovanie, text po zmenách, môžete hlasovať. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. 44 proti 5 schválené. Gratulujem pán Panzeri. Right. It's 9.30. Dobre, takže je 9.30. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Je tu veľvyslankyňa? Dobre. Musíme počkať, lebo veľvyslankyňa tu ešte nie je. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, vážení kolegovia, teraz prechádzame k bodu 9. Informácie o hľadom 14. samitu medzi EU a Indiou v Novom Dili 6. oktobra tohto roku. Ako si spomeniete, mnohokrát tento parlament zdôraznil, že je potrebné predhlbiť spoluprácu v rámci strategického rámca, ktoré bolo stanovené v roku 2004 a sme veľmi spokojní, že sa opäť do našich vzťahov vrátila dynamika od 13. samitu v marci minulého roka. Toto je predovšetkým dôležité, pretože India aj EÚ ako dve najväčšie, dva najväčšie demokratické subjekty na svete majú špecifickú zodpovednosť pre pokračovanie svetového poriadku založeného na pravidlách. Dnes budeme mať výmenu názorov ohľadom e, pokroku, ktorý bol dosiahnutý v rámci vzťahu medzi EÚ a Indiou na nedávnom 14. samite EÚ-India v Novom Delhi 6. E, oktobra 2017. Vítam rečničky, e, jej excelenciu pani Gayatri Kumar, ktorá je veľvyslankyňou Indie pri EÚ a taktiež tu máme zastupkyňu ESVČ, e, pani Karolín Vino, ktorá e, vedie oddelenie pre Južnú Áziu, teda pre miestne regionálne záležitosti. Ďakujem. Teraz odovzdám slovo pani e, Isar Kumar. Ďakujem. Pán David McAllister. Takže, vaše excelencia, vážení poslanci Európskeho parlamentu, som veľmi rada, že som dostala túto príležitosť, aby som sa mohla vyjadriť nedávnemu samitu medzi EÚ a Indiou. Predovšetkým, toto je prvýkrát, čo mám tú príležitosť sa stretnúť s vami v rámci výboru a na úvod by som vám chcela poďakovať úprimne za vaše hlasovanie a za to, že ste odsúhlasili uznesenie ohľadom EÚ a Indie 13. septembra. Skutočne to bolo veľmi konštruktívne, bola to veľmi eh, detálna správa, dobre informovaná ohľadom vzťahu medzi EU a Indiou. No a taktiež stanovuje kontext, bo stanovila kontext pre nadchádzajúci summit, ktorý sa odohral 6. oktobra Mala som príležitosť sa stretnúť s jednotlivými poslancami tohto výboru a poďakovať im osobne, ale využívam túto príležitosť, aby som vám poďakovala všetkým za veľmi konštruktívne konštruktívnu účasť na tom, pred týmto stretnutím vašich lídrov. Summit bol jednodenný 6. oktobra Prinesol veľa pozitív dobrej práce a taktiež eh, predsedo, predseda eh, Európskej rady eh, Tusk a pán predseda Juncker Európskej komisie sa stretli s našimi, všetkými našimi lídrami a taktiež s nimi hovorili pred alebo po stretnutí s našim premiérom, prebehli veľmi detailné rozhovory. No v Indii, ja som si vedomá toho, že služba pre e, vonkajšiu činnosť Európskej komisie má taktiež takýto názor. Bol to veľmi, že to bol veľmi úspešný summit a že sa začala nová kapitola, nová éra, kedy sa náš dialog rozširuje, taktiež naša zaangažovanosť, naše spoločné úsilie. A my sme sa rozhodli prostredníctvom spoločného vyhlásenia, ktoré má 53 odsekov, ktoré pokrývajú celú škálu ľudských aktivít od oblasti vesmíru, civilnej jadrovej spolupráce, tá je spolupráca v rámci boja proti radikalizácii, terorizmu. Takže toto bolo veľkou súčasťou našej agendy. Hovorili sme o rôznych záležitostiach o regionálnych, globálnych otázkach, ktoré nás všetky zaujímajú, ale toto stretnutie bolo chvíľou, kedy sme sa rozhodli rozšíriť našu agendu a riešiť spoločne otázky ako strategickí partnery, Vrátanie otázky obchodu. Čo týka obchodu, tam sme sa rozhodli, že to nenecháme na nejaké podružné e, vzťahy, budeme sa e, pozerať na otázky, kde by mohol byť narušený plynulý prúd obchodu, že sa pokúsime predpokladať takéto prekážky, tak ako to robia strategickí partnery, že budeme diskutovať otázky e, dopredu, že sa pripravíme dopredu, aby sme takéto prekážky obchodu minimalizovali No a pokiaľ by sa stali tak, aby sme zmiernili dôsledky, pokiaľ to bude možné. Už deň potom nastali nadväzné stretnutia s Európskou komisiou, s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Taktiež sme tam mali zoznam delegácií, ktoré pôjdu do Indie, aké budú nadväzné kroky a už plánujeme pracovať na stratégii ohľadom toho, čo je treba dosiahnuť pred budúcim summitom. Budúci summit bude pravdepodobne v Bruseli, takže z mnohých dôvodov sa na to tešíme. Takže sa tešíme, že sa zavítá náš premiér Náš premiér, samozrejme atmosféra na stretnutia bola skvelá, náš premiér všetkým lídrom, predsedom predstavil naše priority v súvislosti s vzťahom eh, k EÚ a so strategi- našim strategickým partnerstvom. My považujeme EÚ za veľmi dôležitý pilier pilier stability, faktor stability v meniacom sa svetovom poriadku, za pilier v tomto multipolárnom svete, ste spriateľenou demokraciou, ktorá má rovnaké hodnoty, akým aj my prikladáme na väčšiu hodnotu ako pluralizmus, multikulturalizmus, transparentný systém riadenia, právny štát, a momentálne, keď tu prechádza, prichádzajú také zmeny v rámci na medzinárodnej scéne, tak je toto ešte dôležitejšie. Taktiež sa obe strany tešia na ďalšie kroky. Premiér oznámil predstavy Európskej rady Európskej komisie, že my naše partnerstvo pokladáme za vzájomne prospešné. Európska únia je náš najväčší obchodný partner. India má skutočne veľký záujem na úspechu európskeho projektu a my podporujeme váš projekt a teda máme rôzne dôvody, aby sme si žali jeho úspech. Náš premiér taktiež povedal, že stretnutia v rámci samitu stanovia výhybky pre ďalší program našich zemných vzťahov. Chcela by som vás upozorniť na to spoločné vyhlásenie, ktoré má 53 odsekov, pokiaľ je nejaký aspekt, ku ktorému chcete, aby sme sa lepšie vyjadrili, tak môžete to o to požiadať. Ja som nechcela teraz zaberať príliš veľa času v rámci mojej úvodnej prezentácie. Ďakujem. Ďakujem pani, predsedň, pani veľvyslankyňa. Teraz pani Delatro. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa rada ospravedlnila, ale riaditeľ nestihol prísť a preto ho zastupujem. On pôvodne e, potvrdil účasť na vašej schôdzi. Teraz je v Bangladeši a sprevádza Federiku Mogheriniovú, takže ja sa ospravedlňujem za túto zmenu na poslednú chvíľu. Som veľmi rada, že tu môžem uh, byť dnes medzi vami a sedieť vedľa pani veľvyslankyne. Ja úplne súhlasím s vašim hodnotením atmosféry samitu. Naozaj tá atmosféra bola veľmi konštruktívna a summit prebehol aj vo vynikajúcej atmosfére. 14. summit dosiahol významného pokroku tom, že sa uzavrelo strategické partnerstvo na základe e, spoločnej agendy bilaterálnej spolupráce, ale tiež aj k tomu, že máme rovnaký prístup ku globálnym význam. Indický premiér explicitne sa vyjadril, že sa urobil obrovský pokrok a e, uvítal proaktívny prístup EÚ k rozvoju tohto partnerstva a k využitiu e, plného potenciálu, ako som už povedala. Summit bol konštruktívny a priniesol konkrétne výsledky. Dokument s výsledkami samitu je veľmi dlhý, ako povedala aj pani veľvyslankyňa. Spoločné vyhlásenie pokrýva všetky témy našej obojstrannej spolupráce. Zhodli sme sa na troch spoločných vyhláseniach. Boj proti terorizmu, klimatické zmeny a čisté energie a tiež Mm, inteligentná, udržateľná urbanizácia. Tiež sme sa dohodli na posilnení spolupráce v bezpečnostnej oblasti, hlavne v boji proti terorizmu. To je našou spoločnou veľkou prioritou a tiež cyberbezpečnosť alebo hm, a v námorných záležitostiach, ako aj v e, oblasti ozbrojenia a nešírenia zbraní. Spolupracujeme v boji proti radikalizácii na internete a tiež sa venujeme budovaniu kapacít, rozšírime aj spoluprácu na multilaterálnej úrovni, hlavne v globálnom fóre boja proti terorizmu a v Task Force pre finančné akcie. Diskutovali sme aj o globálnych výzvach, nešírenie zbraní, ľudské práva, migrácia, G20 VTO a reformy týchto organizácií a o zahranično-politických eh, udalostiach, ktoré boli centrom diskusie počas pracovného obeda. Medzi regiónmi, o ktorých sa hovorilo, bol Bangladeš, Nepal, Pakistan, Afganistan, Sýria, Nepal, Severná Korea, ale tiež Afrika, mierový proces na Strednom východe a Turecko a zhodli sme sa na rozšírení spolupráce s Afganistanom, ale aj v Afrike. Obchod a investície. Obe strany sa zhodli na tom, ako ďalej postupovať. Na základe prebiehajúcich úsilí o skore spustenie rokovania o dohode o voľnom obchode ďalším krokom bude stretnutie pani Malstromovej s indickým partnerom v Marakejši a v Novom Díli sa e, stretli vyjednávači o, novom obchode, o voľnom obchode. Indická strana mala veľké obavy v súvislosti s požiadavkami o bezpečnosti potravín, hlavne import ríže basmaty. Tieto obavy sa ale veľmi konštruktívne odstránili a tu by sme poďakovali veľvyslankyni za jej veľmi aktívnu úlohu a dohodli sme sa na balíčku zmierňujúcich opatrení, ktorá záujmy, e, chráni záujmy EÚ, záujmy EÚ spotrebiteľov, tak ako to hovorí nariadenie komisie o 3 glacizolu, ktorý sa používa pri výrobe ryže basmaty. Zatiaľ ale nebolo možné získať súhlas Indie so zavedením ekonomického dialogu na vysokej úrovni. Je to ale podľa nás stále užitočný nápad. To by zabránilo porušovaniu obchodu a mali by sme pokračovať týmto smerom. Návrh je stále predložený a my si myslíme, že toto by malo ešte byť doplnené v našom partnerstve ma, dialog by sa mal zaoberať aj oboj strane zaujímavými investíciami a rozvíjaním dynamiky pre našu agendu. A teraz tie tri spoločné vyhlásenia. Prvé o čistej energie a klimatických zmenách potvrdzuje náš záväzok plne implementovať parížské dohody je tam vyjadrené odhodlenie na posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Zelený cooling, solárne energie, skladovanie energie, solárne pumpy, elektrická mobilita, obnoviteľné zdroje. India je dlhodobým partnerom EÚ v boji proti klimatickým zmenám. Nedávno prebehla schôdza s Kanadou, a my spoliame na naše silné vzťahy. Spolupráca v rámci Medzinárodnej e, solárnej aliancie, tam tá sa prehlbí, robíme k tomu kroky. Úvodné akcie tejto aliancie sa síce odložili, ale napriek tomu sa tešíme na účasť v nej a EÚ sa tiež snaží o nadviazanie klimatického dialogu na tom sme sa s Indiou zhodli a na tomto celý budeme pracovať. Pokiaľ ide o inteligentnú a udržateľnú urbanizáciu, tam sme stanovili priority a ciele rozšírenej spolupráce v oblasti rozvoja miest. EÚ je už veľmi aktívna a zapája miestne a mestské orgány v Indii, šíri osvedčené postupy a šíri aj nový model rozvoja miest, šíri aj klimatické akcie, zlepšovanie základných mestských služieb, ako je prístup k vode, hygiena, spracovanie pevného odpadu. Pri príležitosti tohto samitu EIB pod podpísala prvú tranžu 500 miliónov eur e, na metr v Bangalore. To je druhá požička na MHD po prvej, ktorá sa podpísala e, na samite 2016, to bolo metro Vlaknau. Tiež sa potvrdila snaha o rozšírenie spolupráce v oblasti inovácií. a podpísala, podpísali sa implementujúce e, opatrenia pre výskum a vývoj. To uľahčí spoluprácu talentovaných indických vedcov s Európskou vedeckou radou a uľahčí ich prístup k grantom. Tiež sa spustila významná iniciatíva v oblasti e, vody, letectvo, India oznámila, že čoskoro bude pripravená zrealizovať horizontálnu dohodu o letectve z roku 2008, čo by znamenalo, že India uznáva európsky princíp dezignácia a to vytvára rovnaké podmienky pre indických a európskych operátorov. V migrácii India podporila úsilie OSN o globálny kompakt a Obe strany potvrdili spolurealizovať, potrebu spolurealizovať agendu o migrantoch. Indická stranu, strana má záujem hlavne o európsky systém modrých kariet a tiež sa zdôraznila dôležitosť interakcie medzi európskymi parlamentami a indickým privítala sa správa o európskych politických vzťahoch s Indiou a odporúčania o zintenzívnenie vzájomných kontaktov indických a európskych delegácií. Ja by som poďakovala vášmu výboru a spravodajcovi Predovi za prípravu správy. S potešením tiež oznamujem, že došlo k pozitívnemu vývoju ešte po samite a pracovný program komisie na rok 2018 uvažuje o posilnení vzťahov s Indiou a veľmi skoro začneme pracovať na spoločnom oznámení, ktoré bude obsahovať prvky novej európskej stratégie, ktorá by sa mala prieť v roku 2018 a tu odpovedám aj na žiadosť EP v patričnom uznesení. To je všetko z mojej strany a teším sa na výmenu názorov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani veľvyslankyňa, ďakujem aj pani Deletr. Máme ešte asi 30 minút na diskusiu. Máme zatiaľ tri žiadosti o slovo pán Preda, pán Orden a pán Buchner. Ešte niekto? Dobre, tak pán Preda ako spravodajca a potom predseda delegácie pre Indiu, pán Fan Orden. 5-6 minút, poprosím. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán preda. I speak French. Yeah. Thanks a lot. So, uh, merci infiniment. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes medzi nami, pani veľvyslankyňa. Rád by som uvítal túto príležitosť uh, výmeny názorov o 14. samite, ktorý sa nedávno konal A ako to naši hostia povedali, tento summit, summit bol veľmi významný. Potvrdili sa záväzky EÚ aj Indie v dynamizácii strategického partnerstva po štyroch rokoch ticha. Politické vzťahy medzi EÚ a Indiou to potvrdzujú naše inštitúcie sa snažia o plné posilnenie tohto partnerstva e, vo vzájomnom záujme oboch strán. Tento summit bol bez pochyby krokom týmto smerom. Ja som bol veľmi spokojný, keď som mohol skonštatovať, že tá časť spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky bol v centre záujmu diskusie. Rovnako som sa potešil, že veľa odsekov v spoločnom vyhlásení v tomto zmysle, ale že došlo aj k vyhláseniu o boji proti terorizmu a Mm, v našom parlamente sa v septembri schválila správa, z ktorej témy boli zachytené aj v tomto vyhlásení, takže vidíme, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke v názoroch. Teraz by som rád položil našim hostom niekoľko otázok. Aj podľa nich summit bol pozitívny, ale ja by som rád vedel, aké by pre pani veľvyslankyňu boli znamenali silnejšie kroky, alebo čo by inak ešte povedané, čo by e, indická strana rada videla vo spoločných vyhláseniach a nie je to tam tak zo strany Indie alebo ESVČ, čo by tam boli radi videli a nakoniec v tom finálnom texte to tam nie je, teda nejaké vyššie ambície a potom otázka o rokovaniach o dohode o voľnom obchode. Spomnula to pani Malstromová s indickým kolegom. Viednávači sa nedávnom, pred niekoľkými dňami videli. Môžeme očakávať nejakú jasnú cestovnú mapu o rozhovoroch. Sme už blízko, alebo to stále ešte bude takto váhať. A pokrok, skutočný pokrok nezaznamenávame. A tretia otázka na pani veľvyslankyňu. K súčasnej kríze v súvislosti s komunitou Rohingov Bangladeža, Mianmarsko. Myslíte si, že na, na základe záverov samitov by sa EU a India mohli dohodnúť na otázke humanitárnej pomoci, jej koordinácie, ale aj na politickom riešení tejto krízy. vidíte, že by naše partnerstvo mohlo prispieť k riešeniu tejto krízy? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz Jeffrey van Orden, nech sa páči. Ďakujem. Neviem, prečo sa kolega rozhodol hovoriť francúzsky. Uh, uh, v prvom rade by som rád privítal jej excelenciu pani Kumar, veľvyslankyňu Indie. Skutočne pokračuje vynikajúcim smerom, tak ako ho naznačil jej predchodca, takže naďalej sa s nami e, stretáva, zúčastňuje sa spoločných rokovaní. Prišla ako rečníčka na našu konferenciu o medzinárodných vzťahoch a vzťahoch medzi EÚ a Indiou. Tiež sme veľakrát oslavovali v rámci našich spoločných aktivít parlamentu. Ja by som rád upozornil, že dnes o 16. máme stretnutie juhovýchodných štátov Ázie a pani veľvyslankyňa sa tiež zúčastní a budeme hovoriť o budúcnosti juhovýchodnej Ázie a celého regiónu, takže ďakujem veľmi. India by mala byť naozaj jedným z najzôležitejších strategických partnerov, ale zdá sa, ako keby India bola na okraji. Hovorili sme trochu o obchode, o rôznych oblastiach, boj proti terorizmu, kyberbezpečnosti, boj proti falšovaniu, spoločné hodnoty a záujmy, ktoré zdieľame, budúce technológie, udržateľné energie, prístup k čistej vode, boj proti chorobám, teda naozaj mnohé témy a oblasti, v ktorých môžeme spolupracovať. Nebudem to opakovať, ale zopakujem, že India je obrovská krajina, bude supermocnosťou, aj pokiaľ ide o počtom obyvateľstva, aj pokiaľ ide o hospodárstvo a jej ekonomika veľmi rýchlo rastie. A ja si myslím, že my všetci môžeme niečo v Indii urobiť a ja si myslím, že tam sa ešte udeje veľa vecí. Rovnako sme mali veľmi zaujímavé stretnutia s jednotlivými indickými ministrami a tak ďalej. Navštívili sme indický priemysel, firmy, zaznamenali sme pokrok v takých miestach ako je Bangalore alebo inde so špičkovými leteckými technológiami a podobne. A ja si myslím, že naozaj aj v týchto oblastiach môžeme veľmi dobre spolupracovať. Hovorili sme o samite. A jedným z cieľov samitu EU-India bolo, ja by som hovoril o tých 500 miliónoch príspevku EIB na metru v Bangalore komunike malo 53 odsekov a 5 strán. Možno by bolo lepšie, keby to bol dvojstránkový jasnejší dokument s kľúčovými politickými posolstvami. Je samozrejme veľa oblastí spolupráce. Veľmi často ide o bilaterálny obchod a o dohode o investíciách. A ja naozaj, mm, úprimne povedané, nechápem, prečo sa nám nedarí pokračovať e, rýchlejšie. Začalo sa v roku 2007 s rokovaniami a ako som už viackrát s pani veľvyslankyňou hovoril, znovu stále hovoríme o teórii, je to aj v tom komunike. A teda moja otázka je, nechýba varí na oboch stranách vôľa k skutočnej dohode? Alebo sme príliš ambiciozní? Možno by sme mali byť trochu menej, mať menej ambícií, že, alebo nájsť nejaký spôsob dohody v jednotlivých sektoroch. Pani veľvyslankyňa, tu v EP vykonávate obrovskú prácu, ja vám za to ďakujem, ale ja si myslím, že my všetci spolu môžeme toho urobiť ešte oveľa viacej, pretože sa nám tu núka naozaj nenahraditeľná príležitosť. A pán minister Mody. Všetci by sme mali spojiť úsilie, aby sme tieto príležitosti využili. Ďakujem. Ďakujeme. Ak sa nemýlim, ešte traja kolegovia sa hlasia o slovo. Pán Freund, pán tanok a pán Buchner. Navrhujem, aby sme ešte prenechali našim obom hostkám aspoň 5 minút každej na odpoveď, teda dáme kolegom maximálne 3 minúty každému. Pán Freund je prvý. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pani veľvyslankyňa. Pokúsim sa zostručniť svoje vyjadrenie do troch minút. Zaujímalo by ma, keďže otázka klimatických zmien sa neobjavuje vo vašom úvodnom vyhlásení, zaujímalo by ma, nakoľko sa to prejednávalo a či sa to prejednávalo, najmä vzhľadom na nedávne informácie o znečistení vzdušia v Indii. To sa dostalo na veľmi vysokú úroveň, je to takmer až neúnosné a tiež vzhľadom na to, že India podľa všetkého, na rozdiel od Číny, sa nesnaží až tak usilovne vyvíjať alternatívne zdroje energii, solárne veterné, alebo o tom možno až tak veľa nevieme. A tiež sa chcem opýtať, akú spoluprácu by ste si vedeli predstaviť aj s EÚ v tomto smere, aj s Čínou. Aj to by bolo zaujímavé a zohľadniť ako obchodného partnera v riešení otázky klimatických zmien. Môžeme totiž hovoriť o všetkých týchto nádherných Eh, téma, ktoré práve nastolil pán pán Orden, ale ak nedokážeme dostať pod kontrolu klimatické zmeny, tak sa nič z toho nepodarí uskutočniť. Teda veľmi som rád, keby ste sa k tomu mohli podrobnejšie vyjadriť. Ďakujeme. Ďalej, kolega Tanok. Ďakujem. A ja by som rád privítal a pozdravil pani veľvyslankyňu. Chcem oceniť jej prínos. Mali sme možnosť sa stretnúť v Štrasburgu pred niekoľkými mesiacmi. Krátko potom, čo bola vymenovaná pred 18 rokmi, som bol jeden z tých, eh, ktorí spolu zakladali skupinu priateľov Indie. Ešte predtým, než parlament vymenoval osobitnú delegáciu pre vzťahy s Indiou. Potom teda táto skupina zanikla. Ja som bol eh, vo svojom prvom volebnom období veľmi aktívny v rozvoji vzťahov medzi EÚ a Indiou. Chcel by som sa opýtať na dohodu o obchode a investíciách, ktorá žiaľ už tak dlho je zaseknutá v tlači, sa objavilo, že jeden z problémov je na úrovni Veľkej Británie údajne, čo sa týka požiadavky modusu 4 VTO, tam ide o veľký počet víz pre profesionálov zo softverovej oblasti, najmä aby pracovali v Veľkej Británii. Toto je údajne jeden e, z dôvodov, prečo rokovania nepokračujú. A tiež sú tam obavy z Veľkej Británie, či by bolo možné dostať sa na trhy do Indie. A znamená to, že môžeme vyvodiť také závery, že Brexit v roku 2019 vlastne zlepší možnosti 27 teda Európskej únie, aby sa úspešne uzavrela dohoda s Indiou o voľnom obchode? Thank you, Charles. Ďakujeme. A pán Buchter na záver. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať a vaša excelencia za to, že ste boli ochotná pristúpiť na stretnutie s nami. Mám dve otázky. Poprvé, 30 rokov som bol profesorom na jednej z najvýznamnejších univerzít v Nemecku. V celej svojej 30-ročnej kariére som ani raz nemohol privítať indického študenta na postgraduálnom štúdiu. Ani jedného jediného. Myslím, že tu ešte máme pred sebou veľa práce. Naopak, keď vycestujú nemeckí študenti do Indie, tak to tiež nie sú veľké skupiny, veľké masy. Nevnímam to ako nejakú kritiku, ale my teda u nás nevidíme vlastne žiadnych indických študentov. Myslíte si, že by sa to mohlo zlepšiť? Ďalej druhá vec. O niekoľko týždňov sa chystám na 11. ministerskú konferenciu do Buenos Aires, eh, Buenos Aires VTO. Dopočul som sa, že ten pôvodný starý indický návrh čo sa týka zaistenia potravinovej bezpečnosti, e, teda aby boli dostatočné zásoby potreby dispozícii, že sa to údajne má dostať opäť na program. Môžem teda počítať s tým, že India nás podporí tu v parlamente a že ostane neoblomná, že tie tendencie niektorých väčších národov, e, že e, sa im India nepodá, že sa nám konečne podarí vyriešiť tento veľký vážny problém? Ďakujeme pekne, pán profesor Buchner. Už nie sú žiadne ďalšie otázky od kolegov, preto, pani veľvyslankyňa, ak dovolíte, ja by som vám rád položil otázku. Dúfame, že sa nám podarí zachovať dynamiku intenzívnych medziparlamentných stretnutí po návšteve predsedu parlamentu z Indie z roka 2015, taktiež návšteve výboru AFED a tiež návštevy eh, delegácie pre vzťahy s Indiou z tohto roka v Delhi. Chcem sa opýtať, či sú nejaké konkrétne plány, aby eh, váš výbor pre zahraničné veci z Indie navštívil Európsky parlament. My sme totiž e, zaslali pozvanie predsedovi tohto výboru vo februári, keď sme tam boli na našej návšteve. Začnite teda, prosím, pána veľveslankyňa, ak dovolíte, a potom dostane slovo zastupkynia SVČ. Ďakujem. Začala by som vašou otázkou. Very much welcome uh, people to -people exchanges. We think it's a vital part. Ďakujem pekne za všetky otázky. Myslíme si, že spolupráca s Európskym parlamentom, s Európskou úniou je veľmi významná. Je to uh, celé sú súčasťou rozsiahleho rámca prehlbenia spolupráce na rôznych úrovniach a tiež kontakty medzi poslancami podľa nás sú mimoriadne dôležité v tejto spolupráci. Veľmi si ceníme, že tri výbory z Európskeho parlamentu vycestovali do Indie v priebehu tohto roka. Tiež si ceníme pozvanie, ktoré ste predložili našej strane. Ja vás môžem ujistiť, že ako veľvyslankyňa Indie, odkedy som prišla v júli, som sa už viackrát pokúšala. Oslovila som aj nášho ministra, keď som bola v Deli pred niekoľkými týždňami našu ministerku a ona sa vyjadrila, že v našom systéme náš stále výbor pre zahraničné veci necestuje do zahraničia. Je to jednoducho tradícia, ale ja to nevzdám. Postaram sa o to, aby nejakým spôsobom sa podarilo dostať významných predstaviteľov nášho parlamentu sem. Ďakujeme za pozvanie, ktoré ste eh, týmto kolegom predložili. Domnívame sa, že je potrebné ho prijať. Teda, mm, zatiaľ sa na tom pracuje. Nevzdávame sa. Ak dovolíte, teraz by som odpovedala na otázku pána poslanca Dana Predu. Chcela by som sa vám poďakovať za vašu úlohu spravodajcu v príprave takto vynikajúceho uznesenia. I recall that um, you had mentioned about... Spomínam si, že sa vyjadrujete aj k ekonomickému dialogu na vysokej úrovni. Toto je jedna z požiadaviek, ktorá padla bolo to na programe, ale zatiaľ k tomu nedošlo. Aj toto budeme musieť spracovať v našom systéme o niečo podrobnejšie. Zatiaľ sa to na tom teda pracuje. Zatiaľ to je teda ešte nie je uzavreté. Tento summit e, oživil, ako hovoríte, vzťahy a kontakty. A ak by som si mohla požičať vyjadrenie od predsedu komisie Junckera, myslím si, že sme zaznamenali nový vietor e, v plachtách EU-Indie. Mali by sme to teda presazovať aj naďalej. Je pravda, že tak ako povedal jeden z rečníkov, máme to spoločné vyhlásenie, ktoré je dosť dlhé, ale ako hovoríte, cestovná mapa je už tiež spísaná, teda plán e, ďalších krokov. Odkedy prebehli tieto dva samity po dlhej prestávke, sa toho udialo už veľa. Myslím si teda, že je dobré, že máme takéto dlhé spoločné vyhlásenie v tomto kole, pretože to podľa mňa je veľmi podrobný popis e, ďalšieho vývoja. Je to podrobná cestovná mapa. A týmto sa dostávam ďalšej otázke. Vnímajme toto spoločné vyhlásenie v jeho celej rozsiahlej verzii a vnímajme ho ako cestovnú mapu ktorú podporujú obe strany. Spomenuli ste tiež krízu v Mianmarsku. India od samého počiatku bola informovaná o podrobnostiach situácie priamo na mieste. Boli sme veľmi znepokojení a okamžite sme zorganizovali loď naloženú pomocou, humanitárnou pomocou, ktorú sme vyslali do Mianmarska. Tiež pomáhame Bangladešu, e, spolupracujeme s Bangladešom veľmi úzko na tom, aby každá jedna e, presídlená osoba mala k dispozícii balík potravín, teplého oblečenia, ďalej oleja na varenie, všetky základných potrieb. Je to všetko zabalené balíku a toto dávame každej jednej osobe, ktorá sa objaví v tomto tábore, aby sme im tento poskytli pomoc. Túto pomoc sme ponúkali prostredníctvom bangladežskej vlády. Bangladeš totiž prijal týchto presídlených ľudí a máme veľmi dobré vzťahy s oboma krajinami. Okamžite sme vyslali loď aj lietadlo týmto, s týmto, naloženú s týmto materiálom. Domnievame sa, že táto kríza sa musí riešiť prostredníctvom skutočného dialógu, veľmi vyzretým spôsobom, ale zároveň veľmi opatrne. Domnievame sa, že jedna z metód spočíva v rozvoji štátu Rakín. Prislúbili sme a s mianmarskou vládou na tom pracujeme, že sa vytvorí e, fond na rozvoj rakinského štátu. Domnievame sa, že by to pomohlo do veľkej miery presídliť e, tieto osoby a že by tieto presídlené osoby sa mohli spolahnúť na to, že sa budú môcť vrátiť. 9. septembra sme vydali vyhlásenie a náš predseda vlády navštívil Mianmarsko Krátko po týchto udalostiach tiež dostal informácie aj od Európskej únie, od vašich eh, kolegov, keď sa snažil zatlačiť na mianmarskú vládu, aby sa tejto téme venovala. A to takým spôsobom, aby sa našlo riešenie na základe dodržania mieru, spoločnej harmónie, spravodlivosti dôstojnosti a demokratických hodnot. Spolu s Mienmarskom teda chceme podporiť tento program na rozvoj rakúnskeho štátu. Domnievame sa, že keďže sa náš predseda vlády stretol s Aung San Suu Kyi a tiež oslovil vládu, že sa celá svetová pozornosť venuje veľmi tragickému presídlovaniu tisícov ľudí z tohto štátu, z tohto spoločenstva. Domnievame sa, že je nevyhnutné, aby sa zastavilo násilie a aby sa vrátil mier a tiež sa táto situácia musí riešiť čo najvyzretejšie. Musí sa zamerať pozornosť najmä na civilné obyvateľstvo spolu s bezpečnostnými zložkami. Spomínate tiež to, ako sa pracuje spolu EU, s EÚ v snahe riešiť túto krízu. Nemáme konkrétne požiadavky od EÚ v snahe riešiť túto situáciu, ale náš minister zahraničných vecí uistil, naša ministerka zahraničných vecí uistila a predsedu komisie, predsedu rady o tom, že India prijíma okamžite kroky v snahe poskytnúť pomoc presileným osobám. Ak súhlasíte, prešla by som teraz k otázkam pána pán Ordana. Ďakujem za vaše veľmi povzbudivé slova ako indická veľvyslankyňa. Považujem za veľkú čest pracovať spolu s poslancami parlamentu a tiež to, že Mám k dispozícii aj reakcie, e, návrhy. Veľmi ma teší, e, že mám takúto poctu a že mám prístup aj k stretnutiam s vami. A tiež, e, že máme možnosť diskutovať o prioritách pre Indiu. Vnímame to s veľkým potešením. Pokúsim sa dať do stredu pozornosti vztahy, vzťahy medzi EU a Indiou. Na to som napokon tu. Aj ESVČ, aj naše veľvyslanectvo. Keď sme analyzovali výsledky samitu, dospeli sme k záveru, že išlo o znovu objavenie na oboch stranách. Aj je predseda e, Rady Tusk to spomenulo. A mm, tiež ESVČ nás informovala o tom, že vzťahy medzi EU Indiou podľa jeho vyjadrenia by mali mať e, veľmi jasnú podporu z oboch strán. Aj zo strany ESVČ ja vás môžem ujistiť o tom, že aj ja sa v tomto smere budeme snažiť. Tiež chceme privítať e, príspevok investičnej banky. To, že otvorili kanceláriu v New Delhi, považujeme za signál ich e, odhodlania a tiež, že podporujú našu infraštruktúru, naše rozvojové projekty. To si veľmi ceníme. Mm, som si istá, že sa nám podarí efektívne e, koordinovať naše projekty z EIB. Ďalej, čo sa týka e, dohody o voľnom obchode medzi EU a Indiou, pýtate sa, či nie je ochota, či sme príliš ambiciozní a e, ako to vyzerá so sektorálnymi dohodami. Ďakujem za tieto vaše otázky. Áno, je tu jasná ochota. Naše, náš predseda vlády sa vyjadrila, že analýzy už boli dostatočné, že by sme mali sa pohnúť vpred. V priebehu samitu predseda komisie Juncker sa vyjadril, že Európska únia by bola ochotná začať rokovania po, po tom, čo budú vytvorené správne podmienky. Keď sme sa potom e, mali možnosť e, venovať tejto téme spolu s komisiou OSVČ. Pýtali sme sa, čo presne znamená tento pojem správne podmienky. Naša strana totiž e, to vnímala tak, že rokovania mohli začať okamžite tieto správne podmienky, teda sa prejednali 13. a 14. novembra. Prebehla návšteva hlavného vyjednávača z Európskej strany a prejednali tiež e, mnohé zmeny na politickej úrovni, ku ktorým došlo, keď sa prejednával ďalší postup vecí. Vyjadrili sa, že od roka 2013, keď prebehlo posledné kolo, čo sa odtedy udialo v oblasti IPR, sanitárnych, fitosanitárnych e, obmedzení, ďalej vládneho obstarávania služieb, GI, investícií udržateľného rozvoja, a rozhodli sa, že sa to posunie vpred eh, s konkrétnym časovým plánom. Teda tieto rokovania boli zásadné pre obe strany, aby sme lepšie pochopili svoje pozície očakávania. Európska strana sa snažila trošku zmierňovať eh, ambície očakávania. My sme sa tiež snažili zvyšovať naše ambície a rozhodlo sa, že do konca prvého štvrt roka budúceho roka sa expor, eh, experti z oboch strán stretnú a posunú úroveň rokovaní ďalej. Toto kolo rokovaní teda prinieslo konkrétny dátum ďalšieho stretnutia, došlo k ohláseniam v konkrétnych oblastiach, eh, taktiež zaznamenali chcú transparentnosť priebehu týchto schôdzí a potom prebehli aj stretnutia menších podskupín 14. novembra. Snažili sme sa dopracovať e, k posunu z týchto zaseknutých pozícií. Snažili sme sa stávať k tomu konštruktívne, pozitívne, aby sa odstránili tie prekážky, ktoré bránia ďalšiemu postupu. Teda ja som optimistická po týchto posledných kolách z 13. a 14. novembra Súhlasím s vami, že sú pred nami obrovské možnosti, najmä v tejto fáze, na tejto križovatke. Náš predseda vlády sa snaží podporovať vzťahy medzi EU a Indiou. Pán Tanok. Ďakujem aj vám za to, že e, sa vyjadrujete k dialógu priateľov e, Indie. My si myslíme, že prítomnosť delegácie pre vzťahy s Indiou je skutočne veľmi povzbudivá. Je to pozitívny faktor pri posilňovaní našich vzájomných vzťahov. A ja My sme teda sa poznali v minulosti, ja som s vami hovorila eh, 25. v Štrásburgu. A bolo teda zaujímavé hovoriť o oblastiach, ktoré nás všetkých zaujímajú. Hovorili ste o Brexite, o tom, že EU27 a India by boli úspešnejší a mali by, mali by teda dohodu o voľnom obchode. Áno, toto je taktiež téma, na ktorú sa musíme naďalej baviť. Musíme to vyriešiť, musíme dospieť nejakému riešeniu, ktoré bude prospešné pre obe strany. To si myslím, že bude trvať trochu dlhšie. My nepredpovedáme, čo sa stane po Brexite, pretože my sledujeme, aké budú podmienky Brexitu. Sledujeme to zblízka. Spojené kráľovstvo je váženým partnerom. Máme aj historické partnerstvo, historický vzťah so Spojeným kráľovstvom. EÚ, ako som už povedala, je teraz prvým a najväčším obchodným partnerom. Pôjdeme sa pozerať individuálne na každý vzťah s jednotlivými partnermi, no a veríme, že EÚ aj Spojené kráľovstvo si budú uvedomovať, nakoľko je pre nás dôležité mať voľný pohyb pracovníkov a služieb. A toto je dôležitý prvok našej hospodárskej spolupráce. Pán Buchne, vaša excelencia, ja, ja som veľmi prekvapená, že v Nemecku ste nemali žiadneho postgraduálneho študenta. Ja som myslela, že na každej univerzite na svete je aspoň pár desiatok Indov. Takže toto si vezmem ako takú osobnú výzvu, osobný projekt, aby sme teda boli v kontakte. A naše ministerstvo pre ľudské zdroje a rozvoj, by sa na to malo pozrieť. Skutočne je prioritou našej vlády, aby bol, prebiehali výmeny študentov, aby tu boli interakcie na tejto úrovni. My veľmi vítame zahraničných študentov. Náš premiér by chcel, aby študenti prichádzali do Indie, aby sme mali také aby sme vzájomne si mohli prispieť novými nápadmi, napríklad v oblasti medicíny a toto je len teda jeden aspekt, ale určite si máme čo povedať v oblasti vedy, technológie, inžinierstva, inovácie. Mladí ľudia z celého sveta sú skutočne vítaní v Indii. A ja sa uistím o tom, že budeme spolupracovať aj v oblastiach, na ktoré sústredujete vy, aby sme mohli dosiahnuť to, že viacej detí sa bude vzdelávať v Nemecku. musíme končiť. E, dobre, takže naše spoločné vyhlásenie má tri veľké odseky v súvislosti s klimatickými zmenami. Ja by som vás na to chcela upozorniť. Skutočne máme veľkú, veľké znečistenie v našom hlavnom meste. Pod prvý vík novembra, posledný vík oktobra už to tak bolo to nám skutočne robilo vrázky na čele. Už vieme, že teda tam boli určité e, príčiny, napríklad okrem iného z arabskej pušte, ale samozrejme potrebujeme zaviesť konkrétne opatrenia, aby sa bojovali proti znečisťovaniu. My sme zakladajúcim členom Medzinárodnej solárnej aliancie, taktiež vás teda vyzývam, aby ste sa k tomu pripojili. Momentálne sústredíme na oblasti napríklad veternej energie, ehm, solárnej energie, takže určite vám môžem povedať viac o tom, čo robíme v oblasti klimatických zmien. Môžem vás ustiť, že toho robíme veľa. Máme ambiciozne ciele, máme medzinárodné misie. Určite je to prioritná oblasť, na ktorú sa zameriavame. Ďakujeme pani veľvyslankyňa. Prama informovali, že kolegovia pre otázky Západného Balkánu už vonku čakajú, tak možno, aby tam nečakali príliš dlho. Ale možno ešte kolegyňa z SVČ sa chce vyjadriť. Ešte možno minútku. Nechcem, aby tam vaši hostia čakali. A oceňujem, že pani veľvyslankyňa už to povedala skoro všetko. Chcela by som len povedať pár slov k rôznym otázkam, ktoré tu zazneli. Možno vo francúzštine. K tým bodom zahraničnej politiky máme veľmi ambiciozne spoločné vyhlásenie a súhlasím s pani veľvyslankyňou, že dĺžka toho spoločného vyhlásenia je skôr signálom našich úzkých vzťahov a môžeme ho chápať ako cestovnú mapu. Možno sme mohli byť v niektorých prípadoch e, v tom texte ambicioznejší. K Rohingom ja si myslím, že je to dobre zaformulované a ideme dobrým smerom. EÚ je veľmi aktívna aj vzhľadom na nedávnu návštevu našej vysokej predstaviteľky. Okrem samitu aj e, stretnutie ministrov zahraničných vecí a SEANu e, e, Stretla sa aj s Aung Suki, takže vzdielame rovnaké obavy. A hoci tam nie sú nejaké konkrétne projekty spoločnej spolupráce, ideme rovnakým smerom. EU Ženeve zorganizovala konferenciu donorov Takže tá naša angažovanosť je jasná. Takže zvyšok už pani profesorka povedala, už sa tešíme na nadchádzajúce schôdze s, ne- s negociátormi. Je to, aby sme identifikovali problémy a snažili sa nájsť spoločná ambícia, aby sme znamenali pokrok, čo sa týka klimatických zmien, Povezem sa na, na pár príkladov, kde sme shodli na tom, že posilníme spoluprácu. Je, sú mnohé oblasti v súvislosti s klimatickými zmenami, kde chceme už spolupracovať. Boli sme už veľ, doteraz veľmi aktívni. Hovorili ste o Medzinárodnej solárnej aliancii. India, aj my chceme skutočne pokračiť v tejto oblasti. A tu je práca e, miestnych regionálnych orgánov zásad, napríklad e, e, dohoda primátorov, pardon, starostov. O tomto hovorila, je treba si vymieňať overené metódy, taktiež sa plánujú vzájomné stretnutia. Komisár Vela, Arias Kanete, komisárka Bult sa všetci chystajú onedlho navštíviť Indiu, takže pracujeme na rôznych veciach. Čo týka Erasmu, India je našim najlepším klientom pre Erasmus+. plus. Takže my v EU máme hromadu indických študentov a naďalej ich tu budeme mať. Ďakujem. Ďakujem pani Delatre, ďakujem pani veľvyslankyňa. To bola skutočne dobrá výmena názorov ohľadom súčasného stavu vzťahov medzi EÚ a Indiou. Takže prajem vám krásny deň a dúfam, že sa už čoskoro zase uvidíme. A teraz už prechádzame k ďalšiemu bodu programu. Môžeme vpustiť hostí do miestnosti.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 Ladies and gentlemen. Dámy a páni, trochu sme sa meškali, ale teraz už by som rád prešiel ďalšiemu bodu programu. Je to bod programu 10, polčasové vyhodnotenie nástroja e, pred prístupovej pomoci a teda súlad s politickými prioritami. Chcel by som vás tu všetkých privítať, predovšetkým našich vážených hostí z, z krajín Západného Balkánu. Sme veľmi radi, že ste sem dnes prišli na naše stretnutie výboru pre zahraničné záležitosti v Bruseli. Pre našich kolegov z Západného Balkánu dôležitá informácia ohľadom jazykov a tlmočenia. Macedončinám je na kanále 17, Srbčina kanál 10, Albančina kanál 27, Bosenština kanál 10 a, Mon- a Černohorčina taktiež kanál 10. Toto stretnutie, ktoré tu spája poslancov z celej Európy, je súčasťou um, okrúhlo stola na vysokej úrovni, ktorý je venovaný udržateľnej európskej budúcnosti v oblasti Západného Balkánu. Po obede, môžete sa do programu, sa k nám pripoja kolegovia z národných európskych parlamentov, aby sme diskutovali o širšej agende integrácie. Naša rana časť sa bude sústreďovať na finančnú podporu, ktorá je súčasťou prístupového procesu. Ako práve bude hovoriť pani Marite Schake za Aldo, je to kolegyňa z Holandska, ktorá je členkou výboru AFED a venuje sa otázkam e, externých finančných e, nástrojov EÚ. Ďalej e, pani Genevieve Luis Calavera, ktorá je rediteľkou pre E, výkonné rameno EÚ pre Západný Balkán a ďalej tu pán Ervan Fure, ktorý je výskumným pracovníkom e, Centra pre štúdie, štúdium európskej politiky. Takže máme tu, um, budeme skúmať pridanú hodnotu druhej generácie nástroja predprispoj pomoci. Je treba podať jednu vec, vec jasne, že um, my tu musíme stanoviť politické priority, monitorovať ich implementáciu a taktiež reagovať na výsledky. No a Samozrejme, najlepšie výsledky dosiahneme priamo na mieste v teréne, ale musíme taktiež investovať úsilie do toho, aby sme informovali našich občanov a taktiež e, všetky strany ohľadom e, krokov spojených s financiami. No a Mm, naše úsilie musí byť účinné, aby sme priblížili krajiny e, Západného Balkánu EÚ a zistili, čo môžeme robiť lepšie. Musíme tu mať jasné priority, aby sme zlepšili regionálnu spoluprácu, posilnili právny štát, zaručili slobodu médií, aby sme mohli bojovať proti organizovanému zločinu a e, korupcie na vysokej úrovni a taktiež je treba si stanoviť priority a doprevádzať ich príslušnými podnetmi, je treba sa pozrieť, e, čo, čo sa môžeme poučiť, ako to bude pokračovať v druhej časti finančného um, obdobia. Rád by som vás tu ešte raz privítal. Dúfam, že diskusia bude konštruktívna, dynamická a predtým, než dostám slovo prvým rečníkom, tak poviem, že, som, že sme kolegom z parlamentov krajín Západného Balkánu rozdali rečníckej kartičky. Prosím, pokiaľ sa chcete prihlásiť o slovo, tak ich vyplňte a dozdáte ich kolegovi zo sekretariátu. Mm, možno ešte raz k tým kanálom, ja to vzdávam. Takže 26, nie 10 pre e, srbčinu, e, čiernohorčinu a bosenštinu. Takže všetky tie rôzne jazyky sú dnes na rovnakom kanále. Teraz odštartujeme diskusie ako pravde hovoríte, Marite Schake. Ďakujem. Chcela by som taktiež zopakovať to, čo podal mm, predseda David McAllister. Vítam vás tu, je to skutočne skvelé. Toto je technická, veľmi politická téma, predprístupové fondy a ako chceme lepšie sa pozerať na ich implementáciu, ako zaručiť efektívny dohľad. Ja eh, som členkou skupiny Mm, o presničko skupiny pre e, externé finančné nástroje. Budeme tu hovoriť o otázkach ako napríklad aktéry občianskej spoločnosti, finančné nástroje a tak ďalej. Takže dúfam, že toto nám poskytne kontext pre pripomienky alebo pre moje komentáre dnes. Taktiež tomu, čo povedal David, je pravda, že každé euro, ktoré sa vynaloží za hranicami, je pod čoraz väčším dohľadom. Ide tu teda o verejné financie. Taktiež chceme o tom transparentne informovať. Na jednej strane by sa dalo povedať, že predpristupová pomoc a príslušný nástroj toto financovanie, že majú jasný objektívny cieľ e, pripraviť tieto krajiny na členstvo v EÚ, ale či krajiny pristúpi alebo nie, toto nemôže byť to jediné meradlo úspe- úspechu európskeho financovania, pretože je mnoho rôznych cestičiek k členstvu v EÚ a je treba sa na to pozrieť individuálne, krok za krokom, krajinu po krajine. Pretože väčšina, pokiaľ nie všetky krajiny, ktoré využívajú tento nástroj, sú zatiaľ členstvo dosť vzdialené a tento finančný rámec beží do roku 2020. Takže tieto krajiny, ktoré sú teda pod týmto nástrojom predpristovej pomoci, majú pred sebou konkrétne veci, ktoré musia splniť konkrétne ciele. Máme tu konkrétny rámec, prostredníctvom ktorého meriame e, rovnomerne pokrok, pozeráme sa na to, ako sa implementujú e, naše ciele, máme tam príslušné referenčné hodnoty. No a toto nám umožňuje flexibilitu, taktiež meniť e, niektoré okolnosti v týchto konkrétnych krajinách. A tento slub viac za viac znamená, že pokiaľ krajina bude robiť veľa, tak budú odmenení a pokiaľ e, tam dojde nejakým um, krokom vzad, tak um, možno tam to môže na chvíľu pozastavené. Konkrétne radenie o predprístupovej pomoci má odmenu za dobrý výkon, kde teda sú obsenuté aj finančné podnety. No a zároveň tu bolo úsilie, eh, aby sme teraz sa pozerali na eh, výkonnostné eh, ukazovatele a referenčné hodnoty. Je podľa tých, sa to, aby sa to meralo. Na toto sa sústredíme v tomto parlamente. No a táto odmena za výkon, za výkon bude taktiež prehodnotená pred koncom roka. Uvidíme, ako o tom pokračovať tak samozrejme už som povedala, že musíme byť schopní merať úspech európskeho financovania v tých krajinách vo všeobecnosti a musíme byť schopní zaručiť dohľad nad tým, aký to má účinok, ako sú tam financie prerozdeľované. Toto je skutočne rozumné z pohľadu e, zodpovednosti, predovšetkým, keď sa pozrite na všetky možné finančné nástroje, pretože v zahraničí vynakladáme miliardy e, za rok ale z viacerých príbehov, ktoré som si vypočula od e, zúčastnených strán a taktiež z externých hodnotiacich správ, už môžeme si vyvodiť, čo by sme mali urobiť, aby sme mali e, univerzálnejší e, hodnotiaci systém, a teraz je dobré si určite dnes vypočuť, e, ako sa to dívajú tie konkrétne krajiny. Čo týka súčasného hodnotenia, vyzerá to tak, že nemôžeme e, vykonávať účinné hodnotenie toho, či sa účinne vynakladajú e, financie. Je ťažké priamo prepojiť pokrok alebo naopak nejaké zdržania s eh, financiami pochádzajúcimi z nástroja predpristupovej pomoci. Takže si myslím, že toto určite je našou prioritou, Zmení toto, aby sme mohli pokročiť. Stručne k inštitucionalizácii, k európskej politike. Ciele predpristupovej pomoci sú jasné, ale možno E, tie strategické dokumenty sú často dosť vágne, takže sa môžeme sami seba opýtať, či pridelujeme financie do správnych sektorov, napríklad či sa mali podporovať rozvoj v oblasti polnospodárstva, alebo či by sme sa mali sústreďovať na e, dlhodobé infraštruktúrne projekty, nielen aby sa tieto krajiny rozvíjali, ale aj preto, aby tam došlo k regionálnemu, regionálnej integrácii. Možno, že na západnom balkone toto je taká premeškaná príležitosť, aby sme sústreďovali na integráciu aj prostredníctvom nášho financovania. Rada si vypočujem od prítomných hostov aj príklady. Okrem tých infraštruktúrnych projektov je pre nás v Európe zásadná asistencia v oblasti lepšieho vládnutia, rozvoja súdnictva a tak ďalej. Za posledné roky vznikol trend, určitých eh, zamien v európskej zahraničnej politike, napríklad na reakcie na znepokojivý vývoj v susedstve. EÚ v roku 2016 sme sa v našej politike mm, priklonili k takému principiálnemu pragmatizmu a žiadame obnovené zaistenie európskych vnútorných záujmov, čo sa v praxi stále viacej aj deje. Sústredujeme sa na bezpečnosť, vládanie migrácie, a odkláňame sa od normatívnej ZP, ktorá je založená na samotných hodnotách EÚ. Toto konštatovanie je aj v externej hodnotiacej správe finančných nástrojov, kde sa hovorí, za posledné roky sa pozornosť venovala hlavne vnútorným záujmom EÚ a nie až tak potrebám partnerských krajín. A ja si myslím, že potreby EÚ a kandidátskych krajín často spolu súvisia a vyžadujú si integrovaný prístup na západnom Balkáne. Môžeme jasne týmto krajinám povedať, že keď vy nebudete postupovať v zmysle našich hodnot, tak to bude mať samozrejme vplyv aj na EÚ a tak ďalej. Ale ten Balkán je dôležitý a jeho politické priority sú pod vplyvom týchto konceptov. Tiež si musíme dávať pozor, aby sa potreby partnerských krajín nedefinovali len tým, ako to formulujú ich vlády, ale nesmieme zabúdať aj na samotné obyvateľstvo týchto krajín. Ešte stručne situácia v Turecku. To je asi najväčšia téma zvýšeného dohľadu v našom EPE a možno z toho prichádzajú ponaučenia aj pre západný Balkán. Pod vedením prezidenta Erdogina Torecko ide čím ďalej, tým viacej autoritatívnym smerom dochádza k zatýkaniu novinárov, aktivistov, bezporiadných procesov a prebiehajú úsilie o centralizáciu moci tým, že sa implementuje ústavný balíček a to by vlastne znamenalo, že Turecko už nesplňa kodanské kritéria. Teraz otázka, či by malo ďalej pokračovať financovanie v rámci IPA, tak to sa ozýva tento hlas v EP čím ďalej, tým viacej. Zároveň je jasné, že treba pomáhať občianskej spoločnosti v Turecku, slobode prejavu médií a tak ďalej, demokratizačnému procesu. Čím viacej hlasov žiada presmerovanie finančného toku. A tu je dôležité si uvedomiť pri vytyčovaní politických priorít a presmerovaní fondov súčasný inštitucionálny rámec a nástroj predstupovej pomoci je príliš skosnateli a neumožňuje presmerovať financie do občianskej spoločnosti, hoci by bola existovala aj je. A v tom tureckom vyhlásení alebo tá dohoda s Tureckom treba povedať, že financie z mnohých externých nástrojov sa presmerovali do oblasti migrácie, takže presmerovanie tokov je možné, ak s tým súhlasí hlavný aktér ale tu sa treba zaoberať nielen migráciou, ale aj tzv. vnútornými prioritami EÚ a dlhodobým dopadom na daný región. Rada by som podotkla, že EP bol požiadaný o súhlas s dohodou o migrácii s Tureckom. A teraz prieskum v polovice obdobia aká je situácia v Turecku a aká je aj explicitná dynamika v EP. A to je príklad presmerovania toku financií, ktorý je možný, ak je za tým politické vedenie, ale je tu priepasť medzi Európskou radou a parlamentom v tom, aké sú priority. Dúfam, že na základe ponaučenia z vonkajšieho hodnotenia a politiky susedstva budeme môcť kritickejšie nazrieť na tú e, priebežnú revíziu a to, čo je potrebné zmeniť v inštitucionálnom rámci, kritériá, dohľad a tak ďalej. Takže teším sa na dnešnú diskusiu, ktorá bude určite veľmi podnetným vstupom pre revíziu, ktorú má komisia predložiť do konca roka a to umožní, že v budúcich dvoch rokoch bude pokračovať finan- európske financovanie, aby sme mohli plánovať aj ďalšiu generáciu finančných nástrojov po roku 2020. Ešte raz ďakujem, hovorí pani Šáke. Ďakujem Mariče Šáke za úvodný prejav. A teraz ďalší rečník, to je pani Chenoveva Ruiz Kalavera z ESVČ. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som využila príležitosť, aby som poďakovala parlamentu za zorganizovanie tohto vypočutia. Ja som už mala možnosť sa rozprávať včera s delegáciou z Bosny a Hercegoviny, ale teraz aj vítam aj delegáciu parlamentov z ostatných krajín z regiónu. Vidím tu známe tváre pán minister Hodži a ďalších a som veľmi rada, že ste tu dnes medzi nami. Dnes je naozaj vynikajúca príležitosť rozprávať o predstupových nástrojoch, pretože momentálne reku- rekapitulujeme všetko to, čo sme dosiahli za posledné tri roky a pripravujeme tú priebežnú revíziu alebo prieskum polovice obdobia. Zadali sme externé vyhodnotenie všetkých nástrojov a IPA bolo tiež hodnotené a práve sa komisia zaoberá e, zisteniami, ktoré z tohto hodnotenia vyplývajú a pripravuje detailné hodnotenie týchto odporúčaní. Vznikne tak pracovný dokument, ktorý bude kombinovať pripomienky zaslané EP s úvahami komisie Čo budeme teda robiť v budúcich rokoch eh, VFR? Niekoľko čísel nariadenie o IPA má 1,7 miliárd eur na predstupovú pomoc a z toho viacej ako 7 miliárd je vyčlenené pre krajiny z e, Západného Balkánu, takže tam je ten levý podiel celej finančnej alokácie. A je veľmi dôležité, ako hovorila pani Šáke, aby sme si položili otázku, ako zabezpečiť, aby sa investície z tohto nástroja navrátili a aby pripravili krajiny tohto regiónu, čo je vlastne aj konečný cieľ. A je to aj cieľ, ktorý z veľkej časti zdieľa aj obyvateľstvo, takže je veľmi dôležité, aby sme týmto krajinám pomáhali e, správne s ich aspiráciami to ale znamená, že k týmto nástrojom sa musí hlásiť nie len vláda, ale aj opozícii. A tam je zásadná úloha národných parlamentov. To sa týka otázka dohľadu nad európskymi financiami a nad tým, ako sa využívajú Vítame to, keď žiadate vládu o informácie a keď nám pomáhate, aby nám vlády skladali účty o, ohľadom ex ante kondicionality a ďalších aspektov programov. Teraz k tej správe o financovaní. Podľa externého hodnotenia to najdôležitejšie je, že financie viedli k určitým pozitívnym záverom, ktoré by som teraz spomenula. Poprvé, existuje úzke prepojenie medzi tým, ako sa IPA implementuje a tým, ako implementujeme e, samotné programy, konkrétne programy. IPA 2 je oveľa strategickejší než jeho predchodca v predchádzajúcich VFR Viacej sme sa sústredili na potrebné reformy, aby sa krajina pripravila na pristúpenie, takže konáme v takých oblastiach, ktoré sú podľa nás rozhodujúce, ktoré prispievajú k demokracii, konsolidácii reformy administratívy, verejnej správy právneho štátu, ochrany základných práv, pomoci ekonomickej konkurencie schopnosti krajín a tiež e, dosiahnutie toho, aby tieto krajiny nielen dosiahli bilaterálny pokrok v, v rámci EÚ, ale aby viacej spolupracovali aj v regióne. Pretože čím je lepšia spolupráca, tak je tým je silnejšia aj schopnosť ich prístupu k EÚ. Všetky tieto dimenzie sa brali do úvahy a sú zamerané na to, čo chceme všetci spolu dosiahnuť. Musíme tiež rýchlo a účinne konať e, v prípade nepredvídateľných situácií v takých krajinách ako Bosna, alebo sa nám podarilo presmerovať významné financie aby sme čelili týmto súrnym udalostiam. A to nám umožnilo aj pomoc tým najpostihnutejším krajinám, napríklad v prípade masívneho príchodu imigrantov, aby tejto kríze mohli čeliť spoločne s nami. Ďalší moment. Uvedomili sme si vďaka tomuto vyhodnoteniu, že naše programovanie programov IPA spôsobuje, že pákový efekt programov je vyšší. Európske programy takýmto spôsobom v teréne dávajú väčšiu pridanú hodnotu, majú vyšší pákový efekt. Tiež IPA projekty nám umožnili využiť ten vyšší pákový efekt, ako som už povedala, prostredníctvom toho, že sme využili program veľkých donorov a e, pomoc alebo intervenciu veľkých finančných inštitúcií a my sa snažíme o synergiu a koherentné prostredie, hlavne pre, ro, pre rozvoj nástroja, pre rozvoj demokracie. Samozrejme, tam ešte stále môžeme to urobiť viacej. Keď sme tento konkrétny nástroj analyzovali, tak e, je potrebné, aby šel viacej nasmerovaný na to, aby sa zrealizovali očakávania aj obyvateľov. Ale pozor, tento nástroj má za cieľ, aby ste sa stali aj členskými štátmi, ale má tiež dosiahnuť aj to, aby tieto krajiny lepšie splňali kodanské kritéria ten dnešný dialog je naozaj veľmi dôležitý, významný a musíme v ňom pokračovať, aby cieľ pristúpenia bol tým, čím bol, aby to nebola len záležitosť jednej krajiny, ale aby to bola záležitosť všetkých zúčastnených, všetkých zainteresovaných, všetkých politických strán v krajine. Všetci musia prispieť svojou časťou A preto je dôležité, aby ste vedeli, čo e, robia vaše krajiny v tom ktorom konkrétnom programe. A aby ste to robili aj e, z pozície vašich postov poslancov. A rovnako treba postupovať aj sektorovo, a aby sme prispeli k väčšej transformácii spoločnosti. Preto počítame s vašou podporou v parlamentoch v tom, ako sa bude diskutovať o implementácii našich programov a aké prinesú zmeny v životoch občanov. To je potrebné vyhodnotiť a konkrétne zmerať. A môj posledná informácie. Spoločne musíme oveľa viacej zviditeľňovať, aký je objem európskych financí, ktoré sa dostávajú do vašich regiónov. Vy ste región, ktorý dostáva na hlavu najviac finančných prostriedkov zo všetkých nástrojov pre celý svet a ja si myslím, že to je veľmi dôležité posolstvo pre obyvateľstvo transformácie, ktoré sú potrebné vo vašich krajinách sú veľmi ťažké. My si to uvedomujeme, ale nie ste v tom sami. Preto vám EU poskytuje financie a my dúfame, že, vám tieto, že tieto financie budú pre občanov v regiónoch viditeľné a že budú fungovať ako hmadateľný dôkaz toho, že EÚ vám poskytuje budúcnosť. Ďakujem, hovorí pán predseda, za vaše vyhlásenie. A teraz pán Fuere, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda vážení členovia EP, milí priatelia. Dovolte mi, aby som hneď na začiatku zdôraznil, že predstupový fond EÚ to je veľmi dôležitá investícia do budúcnosti tak pre príjemcov, ako aj pre EU. Existujú preto, aby poberateľom pomohli zrealizovať politické a ekonomické reformy a aby mohli splňať povinnosti, ktoré súvisia s členstvom EÚ. Tieto fondy by mali občanom poskytnúť nové spoločenské a ekonomické príležitosti a mali by rozvíjať nové štandardy no- vo všetkých oblastiach života, a mali by, ktoré sú zhodné s našimi štandardami. A aby som odpovedal na otázku tohto panelu, ešte by som poukázal na to, čo povedal prvý rečník s tou politickou dimenziou. Je veľmi dôležité, aby sme zohľadnili situáciu na celom Balkáne a aby sme k tomu pristupovali holisticky. Hovoril som to už aj včera. Tento región so všetkými dramatickými udalosťami vo všetkých oblastiach. V túto chvíľu tento región má fungujúci parlament, justičné orgány a všetky ďalšie dôležité súčasti mocenskej štruktúry. V poslednom oznámení komisie z roku 2016 v súvislosti s rozširovaním sa píše, tento región aj naďalej ukazuje jasné symptómy rozvoja. My samozrejme vieme, že k tomuto vývoju dochádza aj napriek tomu, že EÚ zdôrazňuje otázky právneho štátu a základných hodnot pokiaľ ide o nelegálnu činnosť, organizovaný zločin a korupciu, tak tieto fenomény neustále ohrozujú všetky tieto štáty a vysielajú ešte varovnejší signál v momente, keď zistujeme, že tieto aktivity sú často e, chránené štátnymi štruktúrami, teda je tu legislatívny rámec, ktorý sa týka aj takých vecí, ako je nezávislý súdny systém alebo ochrana základných ľudských práv. V každom prípade nám to poskytuje falošnú predstavu o fungovaní situácie. Je tu správa komisie o pokroku implementácie Napríklad tá implementácia legislatívy je nedostačujúca nielen kvôli nedostatku zdrojov, ale aj politickej vôle. Dokonca aj tie subjekty, ktoré sa vytvorili v novej štruktúre, často nie sú schopné a nemôžu fungovať v momente, keď im vláda neposkytne dostatočné personálne a finančné zdroje. Rovnako treba povedať, že tento vývoj v tomto vývoji EÚ nie je jediným aktérom v regióne je tam Rusko, Turecko. Aj tam dochádza k navyšovaniu investícií v tomto regióne. Využívajú sa aj kultúrne afinity. Aj Čína má čím ďalej vyššiu mieru investícií v regióne. Máme tu iniciatívu One Build, One Road, ktorá vznikla v 2013 a táto iniciatíva nie vždy splňala tie základné ekonomické výhody, a to aj kvôli charakteru investícií. A to všetko musí EU zohľadniť v čase, keď sa zaoberá otázkou rozdeľovania zdrojov. V každom prípade treba zabezpečiť, aby základné kritériá právneho štátu sa rešpektovali. Ako už kolegyňa uviedla, druhá EPA ponúka o mnoho strategickejší prístup, o mnoho sektorálnejšia metóda sa tam uplatňuje a to pomáha zlepšovať výkonnosť strategických dokumentov. Tie ponúkajú strategické plánovanie a rámec pre všetkých príjemcov v rámci tohto 7-ročného obdobia a tiež eh, sa tým zaistuje lepšie osvojenie si týchto programov pre príjemcov. Sme už zhruba v polovici druhej fázy EPA už e, sa aj vykonali isté predbežné hodnotenia. Tešíme sa na strednodobú revíziu, ktorá sa predloží na budúci mesiac. Spomenul by som jedno hodnotenie, e, to je osobitná správa Dvora auditorov z minulého roka s názvom Predstupová pomoc e, na posilnenie administratívnych kapacít Západného Balkánu. Tu sa upozorňuje na to, a to citujem, že celkové administratívne schopnosti sa nezlepšili významne v priebehu posledného obdobia a že to do veľkej miery súvisí s nedostatočnou politickou vôľou národných um, orgánov v príslušných krajinách. Ale tiež to dokazuje, že ďalším dôvodom je nedostatočná eh, snaha podporovať reformy keďže chýba rámec vyplývajúci z prístupových rokovaní. Ešte by som dodal, že verejný prejav podpory v jednej či dvoch členských krajinách zo strany vládnych politických síl, ktoré ignorujú reformné záväzky e, odsúhlasené z EÚ a ktorých lídry sú predmetom trestného stíhania. Aj toto podkopáva Image EU a tiež e, celkovo celý proces. E, tieto úvahy taktiež posilňujú argumenty, ktoré už prednášame viacerý istý čas a síce, aby sa um, mohol začať proces e, priamej spolupráce, taktiež screeningu v našich rokovaniach so všetkými krajinami tohto regiónu osobitne a tiež oblasti, ktoré pokrývajú kapitolu 23 a 24 prístupového procesu toto by zablokovalo prístupové krajiny do intenzívnych e, a taktiež e, intruzívnych e, rokovaní s európskymi inštitúciami. A čo sa týka základných vecí, tiež by sa to zaseklo, taktiež by financovanie v rámci EPA bolo využité efektívnejšie a bolo by lepšie zacielené. Teraz by som sa stručne vyjadril k niektorým konkrétnym aspektom, ak dovolíte. Na rozdiel od EPA 1, kde financovanie v oblasti krizového plánu to bolo obmedzené, situácia v oblasti EPA 2 sa zlepšuje, ale na základe vývoja, ktorý sme zaznamenali v tomto regióne, môžem povedať, že percento financovania, ktoré je venované týmto oblastiam, by malo byť o mnoho väčšie vzhľadom na závažné eh, zhoršenie situácie. Aby som eh, mohol uviezť jeden konkrétny príklad eh, zo správy dvora auditorov, ktorú som už spomenul. Slobodné médiá a taktiež eh, silná občianská spoločnosť sú kľúčové na upozorňovanie verejnosti na korupciu a taktiež organizovaný zločin. Taktiež sa tým podporuje protikorupčné agentúry a taktiež verejná prokuratúra by konali. Okrem teda rozsiahlej podpory občianskej spoločnosti by sa mala o mnoho viac prejavovať podpora aj E, nezávislým médiám, okrem silnejších, ráznejších postupov v prípade porušenia mediálnej slobody. Myslím, že sa s tým dá ešte urobiť veľmi veľa, aby sme e, posilnili to, čo komisia už a čo Európska únia už robí. Proste sa konferencie, ale má to však dosť obmedzený dopad priamo na mieste v rámci posilnej spolupráce s OBSE, ktorá má skúsenosti z tejto oblasti, by sme vďaka tomu mohli zaistiť čo najlepšiu výmenu sočených postupov a taktiež by sa e, zdroje EÚ využili na prospech nezávislých médií. Mnoho z týchto oblastí, ktoré súvisia s princípy právneho štátu a s fungovaním demokratických inštitúcií, sú predmetom politického dialogu s krajinami, ktorých sa to týka. Týka sa to teda dialógu na najvyššej úrovni s Bosnou Hercegovinou s Macedónskom, pričom v tom druhom prípade tento dialog prebieha na úrovni mediátorov na základe dohody z roku 2015 a malo to za následok politickú krízu, ale v prípade, že takéto dialógy nepriniesú želané výsledky, alebo tak ako tomu bolo v prípade politickej dohody v kontexte odporúčaní Macedónsku, že sa na to nejako nenadvezuje, negatívny dopad projektov financovaných z EÚ je okamžitý. E, ešte by som dodala, že ak Európska únia nebude jednoznačnejšie vystupovať e, v prípade porušenia záväzkov, či dokonca ignorácie záväzkov, podkopávajú sa tým e, reformné snahy a taktiež sa prehlbuje beztrestnosť vládnych strán. To si bude vyžadovať podrobnejšie monitorovanie a tiež posilnenie mechanizmov eh, kontroly tak, aby sa eh, naozaj učinilo záväzkom sa dosť. Chcel by som ešte zvôrazniť otázku podpory občianskej spoločnosti včera. Poslanec z Bosnej Hercegoviny sa pýtal, aj keď sme už nemali možnosť odpovedať, žiaľ, ako to vyzerá v členských štátoch EÚ, čo sa týka úlohy občianskej spoločnosti. No už môžem približiť na situáciu z mojej krajiny, z Írska. Tam Úloha občianskej spoločnosti na miestnej úrovni sa posudzuje eh, podľa rôznych ukazovateľov a môžem povedať, že bez toho by implementácia mierovej dohody pre Severné Jirsko nebola možná. Teda občianská spoločnosť je dôležitá najmä v postkonfliktných spoločnostiach. Je to úloha, ktorá by sa nemala brať ako samozrejmosť alebo že by do toho nemala byť zapojená aj vláda, iba na oko Všetci sa zrejme zhodneme na tom, že organizácie občianskej spoločnosti, nezávislé a silné organizácie a tiež nezávislé médiá sú základným kameňom správne fungujúcej demokracie. A tiež sa navrhlo, že by sa mala o mnoho viac prejavovať podpora aj politickým stranám, tým mládežnickým odnožiam, aby sa vyvíjala kultúra demokracie, ktorá zjavne chýba v mnohých krajinách Západného Balkánu. Second aspect I would just like to touch upon before I conclude is economic development. Ešte druhá vec, ktorú chcem spomenúť, sa týka hospodárskeho rozvoja. Jednou z priorít naďalej je venovať sa nepriateľne vysokým mieram nezamestnanosti 20 v Srbsku, 29 v Macedónsku a viac ako polovica z toho sa týka mladých, ktorí sú nezamestnaní to je príliš vysoké percento. E, z pomoci EPA sa už e, podporili rôzne iniciatívy na podporu malých a stredných podnikov v oblasti vzdelávania v väčšine týchto krajín. Však e, je problém v tom, že systém vzdelávania nezodpoveda potreba pracovného trhu. V Srbsku napríklad až 30 študentov predčasne ukončuje školskú dochádzku, teda sú tu veľké nedostatky a je v zručnostiach, ktoré chýbajú na trhu práce a zároveň je táto vysoká nezamestnanosť. Preto by sa týmto otázkam mala venovať väčšia pozornosť, mala by sa zvýšiť finančná podpora a je to ešte o to dôležitejšie, keď si uvedomíme, že v prípade Západného Balkánu máme dočinenia do veľkej miery s spoločnosťami, ktoré sú po konflikte. Nelson Mandela, ktorý bol veľkou autoritou, sa vyjadril, že vzdelanie je významnou súčasťou budovania národov. Ešte na záver, ak dovolíte, by som sa vyjadril ku komunikácii. Nie je tajemstvom, že Európska únia bola príliš slabá v komunikácii so širokou verejnosťou o úspechoch, ktoré sa dosiahli v zahraničnej politike a taktiež v súvislosti s rozširovaním. Do veľkej miery je to chyba jednotlivých členských štátov, ktoré dosť zdráhavo hovoria v pozitívnom svetle o, rozpo- o rozširovaní EÚ, pretože sa obávajú, že stratia voličov v časoch, keď e, rozširovanie sa vníma iba cez prizmu e, toxickej témy migrácie a imigrácie. Ale však ja si dovolím povedať, že v týchto chvíľach je ešte o to dôležitejšie poukazovať na rozsiahle finančné záväzky, ktoré Únia už poskytla na pomoc svojmu bezprostrednému susedstvu. Je to e, vysoko relevantné preto, že Európska únia už nie je jediným aktérom v tomto regióne. Napríklad v Srbsku e, panuje vnímanie v niektorých sektoroch, že Rusko je najvýznamnejším poskytovateľom pomoci, pričom v skutočnosti to vôbec tak nie je. Teda aj keď Európska únia zaznamenala aj chce zlepšenie, bo využívaní komunikačných nástrojov musí sa angažovať o mnoho viac, aby tie rozsiahle záväzky, ktoré boli vykonané, naozaj boli aj splnené. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme našim trom rečníkom, našim hosťom. Teraz by som otvoril e, diskusiu. Navrhujem, aby sme to prestriedali. Najskôr dáme slovo aj kolegov z našich partnerských krajín z Západného Balkánu, aj kolegom z Európskeho parlamentu. Dúfam, že sa to podarí. Chcel by som požiadať všetkých rečníkov, aby sa na úvod stručne predstavili, možno spomenuli aj komu presne chcú položiť svoju otázku alebo adresovať svoju poznámku. Začíname veľmi dobre známym hosťom v našom výbore AFET, pán Nikola Poposky, bývalý Minister zahraničných vecí teraz je predsedom Národnej rady pre integráciu e, zhromaždení v Skopie. Nech sa páči, Nikola. Ďakujem, David. Pokúsim sa formulovať to stručne. Tri odporúčania, ktoré by som e, adresoval komisii aj partnerov v Európskom parlamente, čo sa týka prechodu z EPA na EPA 2 a ďalej strednodobého hodnotenia. Poprvé, myslím si, že v rámci EPA je súťaživosť, konkurencia je dobrá, mali by sme to posilniť aj medzi sektormi, teda hospodárstvo, infraštruktúra, administratíva a podobne, medzi aktérmi, mimovládky a vládne subjekty a tiež medzi krajinami. Myslím si, že najefektívnejší nástroj, ktorý sme zaznamenali v nakladaní s prostriedkami z EÚ, bol nátlak na aktérov navzájom. Mali by sme sa snažiť toto podporiť, aby sa sledovalo, ako sa nakladá s prostriedkami je Ďalej druhá vec. Komisia zdôrazňuje, že prebehne hodnotenie zo strany externých hodnotiteľov. To je veľmi priaznivé, pretože sa tým ostráni trošku možno um, zaujatosť v hodnotení z Bruselu, ale mali by sme byť opatrní, pretože tým možno uh, vznikne priestor pre istý klientelizmus. Ak sa totiž budeme spoliehať len na externých poradcov v tom, ako sa nakladá s prostriedkami, môže sa stáť, že tu vnikne snaha, snaha vychádzať v ústrety a na to by sa nemalo zabúdať. Nemali by sa, nemalo by sa zabúdať na politický posudok. To, čo je z politického hľadiska rozumné pre náš región, čo zaslúhuje podporu, to by sa malo podporiť ďalej. Po tretie, keďže hovoríme o politických prioritách, ja by som povedal, že politickou prioritou číslo jedna by mala byť regionálna integrácia. My sme dosť citlivý, keď sa tvrdí, že e, sa e, Európska únia snaží e, opäť vytvoriť bývalú federáciu, najmä v našej krajine je to veľmi citlivé, ale bez takéto federácie bolo, bude veľmi ťažké integrovať nás do EÚ. Bude si to teda vyžadovať integráciu tohto regiónu, mala by vzniknúť možnosť pre ľudí cestovať voľne, mala by vzniknúť oblasť bez roamingových poplatkov, malo by sa zľah, zľahčiť um, cestovanie v regióne. Uh, zatiaľ je ešte stále jednoduchšie pricestovať eh, do Bruselu, než do Sarajeva, čo je úplne absurdné vzhľadom na porovnanie zemepisnej vzdialenosti. My sme jedno z najúvotvorenejších ekonomík, 70 všetkého, čo robíme, sa týka EU, iba 20 sa týka krajín, ktoré vy nazývate západobalkánskymi krajinami. Toto by sa postupne malo predsa už nejako posúvať. A ešte posledná vec, mal by nastať aj posun k E, väčšej podpory infraštruktúry, ktorá by pomáhala sprísobiť región a menej k administratíve. Na Balkáne ešte stále máme kompetentných ľudí, ktorí e, prechádzajú do administratívy. V západných krajinách, ak si dobrý, tak je ťažké prilákať ľudí do štátnej správy v našej časti sveta, v našom regióne. Ak ste dobrí, možno skončíte v štátnej správe. Ak ste veľmi dobrí, tak odchádzate do Nemecka. Ale ešte stále máme veľmi kvalitných ľudí, ktorí sú v štátnej správe teda menej e, podporovať štátnu správu, administratívu a viac podporovať infraštruktúru medzi našimi mestami a krajinami. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, hovoríte, že prichádzate z regiónu, ktorý my nazývame Západný Balkánom. Viem, že sa vám to niektorým nepáči, ale môžeme, dajme tomu to nazývať, e, aj juhovýchodná Európa. Ešte jedna vec ak ste veľmi dobrí, môžete sa stať súčasťou, dajme tomu, aj európskeho úradníckého aparátu. To platí aj pre náš sekretariat, dajme tomu. Ďakujeme za tieto vyjadrenia. Ďalej nasleduje pán Fleckenstein za SAD. Ja, vielen dank. Eh. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať Marite Šáke, pretože podľa mňa nastoluje veľmi významnú tému, teda venuje sa veľmi zložitej téme, čo sa týka zadelenia práce. Nemôžeme byť zďaleka spokojní s tým, ako sa doteraz nakladalo s prostriedkami EÚ. To neznamená, že všetko to, čo sa urobilo, bolo zlé, ale že si to vlastne niekto nevšíma. To je ten problém. V krajinách, o ktorých tu hovoríme, ani mne sa už až tak nepáči Západný Balkán. A podľa mňa by si mali ľudia všimnúť niečo z toho, čo robíme, že na oboch stranách e, sa intenzívne pracuje na tom, aby sa vytvorila cesta do EÚ pre tieto krajiny. A mali by si všimnúť, že prebiehajú reformy, že sú priaznivé pre ich e, spoločnosť, že sa im zlepšuje život. A to je dosť odlišné v jednotlivých krajinách, to vidíme. Mali by si všimnúť, a to sa aj môžu všimnúť, že bezpečnosť, dajme tomu, sa zlepšuje, že je väčšia stabilita, aj toto by bol dobrý signál. Ale okrem toho, nie je len o podporu reformného procesu, musíme aj ľuďom ukázať, že ich naozaj chceme v EÚ. A to znamená nielen míňať peniaze na podporu reformného procesu, a na konzultácie, ale znamená to podporu infraštruktúry, pri dodržaní integračných eh, pravidel a taktiež eh, to, čo je uvedené v tzv. berlínskom procese, teda zbližovať ľudí, podporovať eh, mládežnícke výmeny a tak ďalej. A to neznamená, že by sa to nerobilo, ale nie je to dostatočne viditeľné, tak ako hovoríte. Posledný cent ešte minieme a potom už nemáme tých zvyšných 20 eur na to, aby sme tam ešte umiestnili tabulku, že to uskutočnila Európska únia. Nesnažíme sa ľudí informovať, nesnažíme sa ich e, zapojiť do integračného procesu ani u nás, ani v krajinách tzv. západného Balkánu. A tiež spomínate, že nielen Rusko, Čína a Turecko a ostatní aktéry majú záujem o získanie vplyvu v tomto regióne, to chce radšej spolupracovať s Ruskom, nech sa páči. Sú to však aj iné krajiny, Saudská Arábia, aj tie sa angažujú. A ešte predposledná veta. Myslím si, že by sme sa mali vzdialiť od myšlienky, že otvorenie kapitoly je nejakým revolučným činom pre ľudí žijúcich v týchto krajinách. Vieme, že je to potrebné, že je to správne, ale pekárka či pekár na uliciach v Belehrade e, nebude oslavovať, keď sa otvorí kapitola. Jedna či dve. Bude si to vyžadovať e, ďalšie kroky na to, aby si to títo ľudia všimli. Myslím, že po tom, čo e, naposledy ľudia niečo pocitili, to bol proces, keď sa zrušila vízová povinnosť. To bol významný krok. Bohužiaľ nie. V Kosove, kde už dlhšiu dobu vyzývame komisiu, aby konečne zašla ešte trochu ďalej. Ale možno by taktiež zapojenie do systému európskeho roamingu e, bolo dobré. Možno by bolo dobré, že všetci by sa toho mohli zúčastniť, mladí, v jednom meste a podnikateľ je zase v inom meste, takže to na to musíme klasť dôraz. Na záver, more for more, viac za viac. Či sa to len tak zbežne hovorí, ale mali by sme to brať vážne, mali by sme sa pozrieť na nejakú dodatočnú podporu, nejaké konkrétne body. No a čo týka nejakých opatrení, v spolupráci s vládami e, krajín Západného Balkánu. My tam nechceme mať nejaké protektoráty, my chceme spoločne zavádzať opatrenia, chceme, aby to všetko prebiehalo formou dialogu. Ďakujem. Ďakujeme, Knut Fleckenstein. Ďalším rečníkom bude Fabio Sandelli z Macedónska, ktorý je vicekoordinátorom e, politické skupiny PESA. Vážený pán predseda, vážení členovia alebo poslanci parlamentov zo Západného Balkánu, chcela by som povedať niektoré veci, ktoré súvisia, chcela by som povedať pár vecí, ktoré súvisia s implementáciou eh, financí v rámci, v rámci EPA. To je nástroj, ktorý pomáha krajinám Západného Balkánu a snaží sa zlepšiť úroveň života pre našich občanov. Toto je nástroj európskych fondov, ale my niekedy máme problémy s uvedomením si vlastného národného rozpočtu. Toto nie je problém len v našich krajinách. Čo týka tejto otázky, potrebujeme zapojenie európskych inštitúcií, aby dohliadali na implementáciu týchto fondov v našich krajinách, v mojom prípade teda Macedónsku, tak aby sme mali účinnejšiu implementáciu týchto fondov a tieto fondy by potom putovali na tie správne projekty. A nielen, aby sa pomáhalo vládam v našich krajinách prežiť. Tieto nástroje by mali byť účinnejšie, efektívnejšie, tak aby sa Európa priblížila celému to, tomuto regiónu Macedónsku, Kosovu. No a my si myslíme, že sa musíme priblížiť my k vám, ale niekedy Musíme jasne povedať, že je to dvojsmerná cesta. Takže potrebujeme ľudí, ktorí prídu k nám a prispejú u nás a taktiež naopak. Tak, aby sme podporovali rozvoj našich krajín. Ďakujeme, vážny kolega z Macedónska. Teraz pán Šoltes za zelených Igor. Ďakujem za slovo. Tieto fondy EPA sú veľmi dôležité pre celý región, vieme, hovoríme tu o dohľade nad týmito prostriedkami a pýtame sa, či by nad nimi mala dohľadať nejaká externá inštitúcia alebo interná, ale Myslím si, že každá z krajín v tomto regióne má vlastnú takúto inštitúciu, auditovú inštitúciu a myslím si, táto inštitúcia musí hrať veľmi dôležitú úlohu v tom procese auditu hľadom toho, ako sú implementované tieto prostriedky. Taktiež si musíme zodpovedať dôležitú otázku. Je dôležité nie len sa pozerať na formálnu stránku a pozerať sa na to, ako sa vynaložia tieto prostriedky, ale taktiež by sme sa mali pozrieť na otázku účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti. Toto otázka, ktorá je taktiež veľmi dôležitá pre komisiu a pre členské štáty. Ako merať teda účinok týchto európskych prostriedkov. Nie len sa pozrieť na to, ako sú vynakladané, ale na to, aký to má dopad na občanov, na inštitúcie, na povedomie. Mnohé veci sú tu. Súhlasím s niektorými predrečníkmi v tom, že infraštruktúra je veľmi dôležitá, prepojenie v rámci regiónu, v rámci týchto krajín. ale taktiež dôležité, ako tieto krajiny implementujú príslušnú legislatívu. Na prvý pohľad by sa mohli povedať, že väčšina legálne právneho rámca v tomto regióne je v súlade s európskou legislatívou, s unijným aký, ale musíme dohliadať na implementáciu tejto legislatívy a taktiež dôležité investovať tieto prostriedky do programov školení vo verejnom sektore, taktiež, aby to šlo na povedomie, na transparentnosť. A komisia, Európsky parlament, národné parlamenty by mali sledovať teda, kam smerujú prostriedky z nástroja EPA. Ďakujeme Igor Šoltes. Ešte ďalší dva kolegovia z Kosova sa hlasia v slovo. Ako prvý pán Abdullah Hoti. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, som veľmi rád, že sa môžem dnes zúčastní na tomto fóre a ja poskytnem môj názor ako minister financií, člen vlády a člen skupiny pre plánovanie a implementáciu fondov EPA a taktiež samozrejme ako člen Demokratickej ligy v Kosove, to je opozičná strana. Sú tu tri veci, o ktorých by som chcel hovoriť. Poprvé, implementácia fondov EPA zo skúseností si myslím, že je treba stráviť viac času plánovaním a koordináciou krokov s vládou, tak aby ciele v rámci plánu EPA boli plne implementované, avšak si myslím, že taktiež musíme zapojiť ďalších aktérov a zúčastnené strany. ktorí by mali byť súčasťou raných fáz plánovania fondov EPA. Zameranie tohto plánovania by malo byť skôr na navýšenie kapacít v rámci vlády a nie len na implementáciu programov EPA, ale aj na vytvorenie dlhodobých kapacít, aby sme reagovali na výzvy, ktoré predstavuje program EPA, pretože programy EPA sú dlhodobé. No a pre mňa ako bývalého ministra financí, jedna vec je veľmi dôležitá, aby táto krajina bola súčasťou e, projektov budovania kapacít, potrebujeme tu mať spolufinancovanie takýchto projektov. Druhá vec súvisí s implementáciou programu EPA všetci máme pocit, že je to veľký časový sklos pri implementácii týchto programov a niekedy eh, to stráca dynamiku. No a dôsledkom je to, že občania nedôverujú už týmto projektom. Je veľmi dôležité, aby tam tá dynamika sa nestratila, aby sme dosiahli žiadaný efekt. Tretia vec, technické aspekty. Myslím si, že sa shodneme na tom, že financovanie EPA je finančnou podporou pre tejto krajiny, ale to taktiež politické gesto. A ja si myslím, že by sme mali klásť veľký dôraz, alebo väčší dôraz na tieto aspekty, mali by sme to viacej propagovať a dať silnejší hlas Národnému parlamentu pri dohľade nad týmito projektami. A ja súhlasím s tým, že by tu mal byť externý hodnotiteľ týchto projektov, ale taktiež interné inštitúcie by mali dohliadať nad vyplácaním a užívaním fondov. Európska únia by mala byť v tomto regióne viditeľnejšia, tak aby občania videli, ako sa tieto prostriedky vynakladajú. Ďakujem. Ďakujem. Ako ďalší bude hovoriť pán Sole, ktorý je spravodajcom od zelených za, teda pre otázky EPA. One re- remark and, and one question. As we have heard from the, from the speakers and as we... Takže pán predseda, v súvislosti s implementáciou EPA fondov, tam je to prepojené s pár faktormi, Poprvé, to súvisí s politickou vôľou príjemcov a po druhé s so schopnosťou Európskej únie tlačiť na reformy v týchto krajinách. No a niekedy, samozrejme, tieto faktory sú obmedzené. Nie je tam možno nejaká veľká politická vôľa implementovať skutočné reformy a taktiež niekedy schopnosť EÚ tlačiť na tieto reformy je taktiež obmedzená do určitej miery. No a aby sme tieto hranice prekonali, tak je treba povedať pár vecí. Už to tu zaznelo zo strany predrečníkov. Poprvé, podpora občianskej spoločnosti. Občianská spoločnosť môže byť skutočne faktorom zmeny v každej spoločnosti, ale aj v krajinách, teda, o ktorých tu teraz hovoríme. A po druhé, ten systém odmien. Takže ja už sa teším na návrhy komisie vo vzťahu k implementácii takýchto odmien. No a moja otázka. Počuli sme od macedonského kolegu v súvislosti s regionálnou integráciou, že táto finančná pomoc by mala pomôcť regiónu regionu regionálnej integrácii. Myslíte si, že tie um, viac alebo programy, ktoré zahrňajú viacero krajín v rámci EP, a že by toto mohlo pomôcť? Toto je predovšetkým otázka pre zástupcu Európskej komisie. Ďakujem. Thank you, Mr. Sole. Ďakujem, pán Sole. Takže ešte jeden posledný rečník na záver. Memli Krasniky z Kosova. Please. Thank you. Uh, Mr. Uh... Ďakujem. Pán predseda, vážni kolegovia, rečníci, pokúsim sa hovoriť kratšie, Hm, pretože môj kolega, pán Hoty, sa dobre vyjadril k základným bodom v súvislosti s EPA. Chcem povedať, že toto je veľmi dôležitý nástroj, ktorý hral dôležitú úlohu v niektorých kľúčových oblastiach v súvislosti s mnohými prioritami v Kosove. No a ja som mal teda aj priamu skúsenosť keď som bol ministrom vo vláde v posledných dvoch vládnych obdobiach, musíte si uvedomiť účinnosť implementácie tohto nástroja. Napríklad pred dvomi, rok, dvoj mesiacmi v Kosove implementácia EPA 2014 začala, takže tri roky neskoro. Už tu máme poločasové vyhodnotenie, ale v podstate len pred dvomi mesiacmi začala implementácia prvého roka. No a bude teda trvať dva roky, než sa to implementuje, takže EPA 2014 skončí možno niekedy na začiatku roka 2020. Takže účinnosť je kľúčovým slovom v súvislosti s EPA, pretože takúto skúsenosť má asi väčšina krajín v našom regióne, že tam je sklz kvôli byrokracii. My tú byrokraciu chápeme, ale je treba diskutovať, aby sa ten proces trochu zefektívnil a zoštihlil. Druhá vec, výkon v súvislosti s implementáciou. Keď sa projekty začnú implementovať, tak väčšinou dostanete dotočný čas. Pokiaľ tam máte možno nejaký projekt, ktorý sa implementuje v Kosove. Dostanete možno rok a pol až dva času na začiatku. No a nakoniec sa to možno ďalej posunie pol roka o rok a všetko sa to komplikuje. Účinnosť alebo použiteľnosť, nakoľko sú efektívne projekty, sú tu samozrejme úspešné príbehy a potom menej úspešné, čo sa týka projektov EPA. Je tu veľa technickej pomoci, ktorá mala bola dobre myslená, ale v podstate nakoniec to príliš nevyšlo. No a tuto sa to môžu pozrieť e, európske delegácie v jednotlivých krajinách. Toto je problém, ktorý zdieľajú mnohé oblasti. No bohužiaľ, my môžeme napísať tisíce strán krásnych dokumentov, ale bohužiaľ nebude toľko ľudí, ktorí si ich prečítajú, ani možno tí príjemcovia, ktorým sú tieto dokumenty určené, takže to je problematické. Na druhej strane, čo sa týka kapitálových investícií, tá situácia je dosť odlišná. Musíme tu nad, nastoliť rovnováhu medzi investíciami, na druhej strane videokami. Napríklad v Kosove máme dôležitý projekt sportu, športu v meste Mitrovica a to je veľmi použiteľný projekt ľudia, mesto z toho budú mať prospech. V prípade technickej pomoci tak možno až tak nie je, no ale celkovo tá logika rozdelenia fondov musí tam byť, musia tam byť peniaze pre konzultantov, musia to byť projekty, ktorý, na ktoré sa pozrú experti z Európy, aby finalizovali nejaké dokumenty. Všetko toto. Ešte na záver pár vecí. Plánovanie a predovšetkým revízia musia vziať do úvahy priority príjemcov, pretože, ako ste povedali, sú to politické priority, ale nie vždy. Kolega už o tom hovoril. Nie vždy to tak. Dám vám príklad Kosova. V roku 2014 EPA 2 polnospodárstvo poľnohospodársky rozvoj bol jeden z troch najväčších oblastí, alebo hlavných oblastí a už to takto nie je. Kto to rozhodol, že to už tak nie je? Ja som bol ministrom poľnohospodárstva, mňa sa nikto neopýtal, ja som to rozhodnutie neurobil a ten problém, ktorý takto vytvoríte, je ten, že my si niečo dlhodobo naplánujeme, pre, my si to naplánujeme napríklad pre roky 2014 až 2020, potom sa počítam z nejakých financovaní, ktoré bolo obsenuté v pôvodnom EPA, ale pokiaľ vy to zmeníte, tak to zmeníte aj pre nás a problém je ten, ako sa robia tieto rozhodnutia, keď príjemcovia nie sú ani zapojení do procesu zmeny alebo revízie. Možno nejakí štátni zamestnanci na nejakej úrovni sú do toho zapojení, ale musíte tam mať zapojenú aj politickú úroveň, pokiaľ tu hovoríte o politických prioritách. A ešte ďalej. Aj v Bruseli tu sú rôzne názory, čo sa týka napríklad e, polnospodárskeho rozvoja, aj na DG NIR. Budete mať možno nejaké názory na DG Agri, nejaké iné. No a na záver chcem ešte položiť otázku. Myslíte si, že je dôležité zapojiť do tohto plánovania samozrejme príjemcov, ale aj ďalšie generálne rediteľstva, komisie, ktoré sú zodpovedné za konkrétny sektor, možno DG Agri, pretože obvykle nie sú zapojení všetci, napríklad pre tento sektor majú kapacitu a skúsenosti viac než iné generálne rediteľstvo, napríklad DG NIR. ďakujem. OK, thank you. Ďakujem uzavieram, uzatváram zoznam rečníkov a dám slovo našim trom hosťom, aby odpovedali na vaše otázky a začneme s pani Scháke a potom pani Kalavera a potom pán Fore, nech sa páči. Ďakujem, David. Ďakujem všetkým, že ste prišli a že ste sa úprimne podelili o vaše dojmy v súvislosti s príležitosťami a problémami. Záver pre mňa, alebo moja analýza je, že máme jasné ambície, urobiť to lepšie, to je dobré. To znamená, že nám na tom záleží a že nás čaká ešte veľa práce, pokiaľ ide o efektívnejšie výdavky, komunikáciu, kontext, vzťahy medzi krajinami a zahraničné vplyvy v úvodzovkách iných aktérov než EÚ. To sú kľúčové témy, ktoré dnes v diskusii vyplávali potom aj otázka politického vedenia, s ktorým súvisí aj zodpovedné nakladanie s európskymi financiami a musím zdôrazniť, ako politicky citlivá záležitosť je vstup do EÚ rovnako ako financie, predstupová pomoc a podobne. Nie je to rozvojová pomoc. Je to jednoznačne pomoc k vyšším štardátom právneho štátu, ekonomického rozvoja, infraštruktúry, občianskej spoločnosti, slobody médií, postkonfliktných úsilí a regionálnej integrácie a ako takú túto predstupovú pomoc treba chápať a nie som si istý, či to môžeme 100% aj očakávať, poviem, poviem to tu rovno. Potom je tu veľmi dôležitý vzťah medzi jednotlivými prvkami, ktoré tvoria implementačný proces od posilňovania inštitúcií cez boj proti korupcii a vylepšovanie dohľadu. To všetko môže zvýšiť absorpčnú kapacitu a schopnosť efektívne a cieľene využívať predstupové financie. A to na základe hodnot nielen izolovanie, ako je ekonomický rozvoj, ale aby sa posilnila aj demokracia a spoločnosť v tom najširšom slova zmysle. A v konečnom dôsledku my poslanci máme prioritu, ktorou je blaho obyvateľstva. Predstupová pomoc, ak sa uvoľňuje, tak by nemala byť trofejov nejakej žiadnej konkrétnej vlády, ale malo by to byť volanie po akcii pre celú spoločnosť. A práve touto optikou si myslím, že je potrebné vnímať ten strategický dialog a skúmať ho aj v tej polovici obdobia. A to je aj tá optika, na ktorú, ktorú bude používať EP. Je to naša najvyššia priorita a na týchto základoch musí byť postavené aj všetko ostatné. Ja ďakujem za toto stretnutie a dúfam, že budem aj naďalej v kontakte. Ďakujem, Marice. Pani Rujska Lavera, nech sa páči. Ďakujem. Mám niekoľko komentárov. Ďakujem za všetky informácie, ktoré sme si vypočuli. Je pre nás dôležité si vás vypočuť. To neznamená, že je to len dnes, čo vás počúvame. Snažíme sa byť s vami v neustalom kontakte aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Takže áno, prieskum sa robí. Občianská spoločnosť je veľmi dôležitá a musí byť tiež jadrom nášho financovania nám. Ide o to, aby sme občianskú spoločnosť podporovali, ale tiež je veľmi dôležité tu v parlamente, aby vo chvíli, keď sa hlasuje o rôznych zákonoch, aby existovali aj nejaké konzultácie Veľa legislatívy sa pripravuje práve bez možnosti konzultácie a rýchlou cestovami. Potrebujeme vytvoriť priestor pre tieto konzultácie, aby sa ich mohli zúčastniť aj predstavitelia občianskej spoločnosti. Ďalšia pripomienka. Úplne súhlasím s Nikolou Popovským. Sme v situácii, keď situácia v celom regióne je dôležitá pre všetky jednotlivé krajiny. Regionálna spolupráca z posledných rokov sa musí podporovať aj do budúcnosti. My všetci máme záujem na rozvoj infraštruktúry, lebo táto je veľmi dôležitá pre prepojenie celého regiónu, ale aj na prepojenie s EÚ je potrebná na ďalšie, ale bez týchto inf, investícií a reform sa nám to nepodarí. Ak chceme ďalšie diálnice a tak ďalej, ale ak cezhraničné kontroly nebudú harmonizované, tak naďalej budú kamiony stáť na hraniciach a nebudú môcť jazdiť a tak ďalej, ani kapitálové investície neprídu. A tieto investície teda musia zmodernizovať aj vašu legislatívu súvisiacu s prepravou tovaru. Áno, je treba posilniť hospodársky rozvoj a všetko, čo sa robí v rámci CEFTA a ďalších dohod. Potrebujeme aj tú podporu, o ktorej hovorili premiéry jednotlivých štátov. Tretia pripomienka. To je kontrola, monitorovanie, hodnotenie, prieskum. Máme tu mechanizmy dohľadu v podobe externého monitorovania, kontroly externý audit a keď sa niečo veľmi nepodarí, tak máme OLAF a vy máte vaše národné kontrolné úrady a orgány, ktoré majú niesť hlavnú zodpovednosť. Musia byť dostatočne silné, dostatočne politicky nezávislé, aby mohli robiť monitorovanie a hodnotenie nezávislé. A to je presne to, čo vy môžete vo vašich parlamentoch ovplyvniť. Teda treba vytvoriť poriadny rámec pre fungovanie takýchto orgánov. EPA programy sú dlhodobý, dlhodobé programy a ide tu o transformáciu spoločnosti, ktorá neprebehne zo dňa na deň. My chceme podporovať tento dlhodobý proces, ktorý sa musí neustále kontrolovať v momente, keď budeme naozaj chcieť zaistiť zdravé, zrelšie oblasti, do ktorých budeme chcieť zasahovať, tak budeme musieť splňať veľmi veľa požiadaviek a to vyža, bude vyžadovať aj to, čo sme už spomenuli, spolúčasť naozaj všetkých zúčastnených. Veľmi často v tomto regióne dochádza k zmene vlád – a vždy, keď sa zmení vláda, tak sa začína vlastne od nuly. A to vedie k tomu, že sa to celé predlžuje a oneskoruje. V kontekste vašich parlamentov by ste mali zohľadňovať aj dialog, ktorý zaistí kontinuitu dialogu a spolupráce s úradmi. To, toto musí podporiť váš národný parlament a k tomu vás vyzývam. To je najlepšia záruka pre najlepšie fungovanie EPA programov. Potrebujeme víziu, potrebujeme mechanizmus, ktorý zabezpečí kontinuitu a udržateľnosť. Komunikácia, udržateľnosť, vrátim sa k slovám pána Frankensteina, máme e, presne vyčlenené rozpočty, Máme ľudí, ktorí sú za komunikáciu zodpovední, ale komunikácia je dosť ťažko hodnotiteľná veličina. Komunikovať musí parlament, politici, vláda. A najlepšia komunikácia je tá, za ktorou sú miestne úrady, ktoré informujú o tom, čo EU robia. Preto by bolo dobre, keby ste posilnili tú viditeľnosť a komunikáciu e, v rámci aktivít v regióne. Ďakujem, hovorí pán predseda, pán Fuere, na, na záver. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v diskusii niekoľko bodov k regionálnej spolupráci a programy pre rôzne štáty. Hovoríme o veľa programoch, ktoré sa zameriavajú na rôzne štáty a inštitúcie, napríklad reforma verejných inštitúcií, systém vzdelávania v Čiernej hore, ale keď tie, ktoré štáty neprijavia vôľu tieto inštitúcie využívať, tak je to vlastne bezúčelné. Alebo reforma verejných úradov. Už som spomínal, správy to jasne potvrdzujú. Tie existujúce názory, e, e, pardon, e, nástroje sa potom nevyužívajú. To znamená, musí tu byť politická vôľa, ktorá zabezpečí, že tieto programy budú mať skutočný reálny dopad na situáciu v krajinách. Implementácia legislatíva a jej schvaľovanie Súhlasím s kolegami. Boli sme svedkami toho, že vlády alebo parlamenty jednoducho prijímajú legislatívu, tam dajú nejaký štempel a označia ju ako implementáciu európskej legislatívy, ale pritom sa o tom vôbec nehovorí o tejto legislatíve. Napríklad legislatíva proti diskriminácii. Predtým, ako sa schválí, mala by prebehnúť konzultácia so všetkými zainteresovanými aj v občianskej spoločnosti. A ten orgán, ktorý by mal zabezpečiť implementáciu, by mal mať zástupcov všetkých týchto sektorov spoločnosti Ale správa komisie hovorí o veľa prípadoch, keď tieto orgány alebo v týchto orgánoch pracujú len zastupcovia politických stran a nezastupujú záujmy ľudí, ktorí by mali byť príjemcami výhod tejto legislatívy. Na to poukazujem. Je potrebný široký konsenzus v parlamente, pretože hovoríme o legislatíve, ktorá bude zohrávať veľkú úlohu v snahách zlepšiť celkovú situáciu v krajine. To musí byť v prospech všetkých týchto krajín, ale aby to tak bolo, musí prebehnúť systémová konzultácia so všetkými zainteresovanými v spoločnosti, aby výsledkom bolo niečo, čo naozaj odráža záujmy a potreby všetkých v spoločnosti. A to platí aj pre prístupový proces, pre kandidátske krajiny, ktoré musia zabezpečiť konsenzus na národnej úrovni, aby hlas jednotlivých štátov bol poskladaný z predstaviteľov všetkých sfér spoločnosti a nielen politickej vládnej strany. Naši macedónsky kolegovia spomínali. Mnohí z nás poukázali na kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti a nielen v rámci podpory EÚ, ale aj vzhľadom na to, že vláda by mala byť e, otvorená občianskej spoločnosti a uvedomujeme si, že dochádza k financovaniu občianskej spoločnosti na základe akýchsi partizánskych postupov, ale vôbec nereflektujú skutočné požiadavky občianskej spoločnosti a cieľom tu nie je nejakým spôsobom kritizovať vládu. Potrebujeme vyvíjať väčšie úsilie v podpory občianskej spoločnosti na miestnej úrovni. Mal by tu existovať jasný re, režim, ktorý by pomohol práve tým, ktorí nemajú to taktické know-how, aby mali prístup k európskym prostriedkom. Ako zaangažovať aj tieto časti spoločnosti? Pracoval som v Macedónsku, Južnej Afrike, Amerike, na Slovensku. A čo ma vždy šokovalo, to boli dopady malých projektov, kde sa zúčastnili ľudia z viacerých spoločenstiev. V Macedónsku EÚ financovala projekt, <clears throat> za ktorým stál aj Helsinský výbor. Zhromaždili sme učiteľov dejepisu z rôznych častí Balkánu. A títo mali spoločne interpretovať udalosti z roku 2001. Bolo to naozaj veľmi emotívne, pretože išlo o projekt, ktorý sa musel zaoberať hlavne predsudkami, <clears throat> ktoré panujú, ale to bol práve ten cieľ projektu. Výsledky síce neboli príliš reprezentatívne, ale keď vláda nebude podobným spôsobom postupovať, tak to všetko nebude mať, nebude splňať svoj cieľ. Čo to znamená, že malé projekty na regionálnej alebo miestnej úrovni môžu mať naozaj veľmi veľký silný dopad na posilnenie dôvery atmosféry na rôznych úrovniach spoločnosti ale aj na vyššej úrovni, pretože ako som už spomenul, ide o spoločnosti, ktoré vznikli z konfliktnej situácie a najlepším spôsobom, ako sa k tomu postaviť, je ľudí spájať, spájať predstaviteľov občianskej spoločnosti. Aby e sa som spolupracovala o mnoho priamejšie, bezprostrednejšie. Keď som bol v Slovensku, to je ďalší príklad, tam sme financovali bezpečné útočisko pre ženy, pre zraniteľné osoby, ktoré boli predmetom zneužívania a toto malo za následok memorandum podpísané medzi slovinskou vládou a občianskou spoločnosťou mimovládkami, ktoré sa venovali tejto problematike. To bol vynikajúci príklad, ako eh, vláda aj vládky takto spolupracovali. Malo to obrovský dopad eh, priamo v praxi a tiež sa tým vybudovala dôvera. V mnohých krajinách totiž práve dôvera chýba voči eh, štátne správe voči vládnym orgánom kvôli konfliktu alebo kvôli stranickým rozdielnostiam. A na toto je treba sa zamerať týchto krajinách, a ktoré sa snažia o európsku integráciu a sú súčasťou európskej integrácie a európskeho integračného procesu a toto by im na tejto ceste pomohlo. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme všetkým zúčastneným. Nevidím nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil o slovo z vašej strany. Preto, ak dovolíte, by som sa rád poďakoval všetkým účastníkom za ich vystúpenia dnes do poludnia chcel by som pripomenúť, že začiatkom budúceho roka náš výbor má naplánované vypočutie o celkovej strednodobej revízii nástroja IPA po období roka 2020, čo budeme za následok e, implementačnú správu na túto istú tému. Teším sa, že sa opäť stretneme všetci o 15. hodine tu v tejto sále a budeme pokračovať ďalej o v rokovaniach o integrácii západobalkánskych krajín do Európskej únie. Ďakujem pekne.